Right, the various clocks tell me... V poriadku, takže už keď sa pozrieme na hodinky, tak je jasné, že máme 3.20 a napriek tomu, že sa nezhodneme na tom, že koľko je presne hodín, tak by sme začali. Takže môžem považovať uh, program schôdze za prijatý. Vidím, že nikto neprotestuje, takže to príjmame. Oznámenia predsedajúceho máme tu niektoré. Chcela by som povedať, že tu máme viac stretnutí nášho výboru 4. júla v Štrasburgu a budeme mať na programe výmenu názorov s nadchádzajúcim predsedom Ekofinom pánom Rostovským. 11. a 12. júla budeme mať program, na ktorom sú výmeny názorov s komisármi a na poslednom stretnutí nášho výboru po e, pardon, čiže 31. augusta, tak dopoludne ako aj popoludne, máme takisto plný program a ak sa pozriete na náš program, tak jednoducho je tu viacero stretnutí v ten deň a jednoducho ne, nepodarí sa na všetko dať do programu. Máme tu výmeny názorov s jean claude Trišem a máme tu takisto aj správy takže neviem, či sa nám to podarí všetko stihne, podarí stihnúť. A to stretnutie s, s, tri, s pánom Trišem, tak to sa nám podarilo presunúť. Dúfam, že to nikoho neprekvapuje, že jednoducho toľko to záležitosti sa nám do programu nepodarí e, dať. Máme situáciu komplikovanú v takých krajinách ako Grécko, takže nikoho neprekvapuje, že musíme jednoducho sa prispôsobovať situácii. A pokiaľ ide o zložky týkajúce sa spolurozhodovania, 24. mája výbor EKON o správe, pokiaľ ide o garančné schémy, depozitné garančné schémy a spravodajca e, signalizoval, že by chcel dosiahnuť e, dohodu na úrovni prvého čítania. Teraz rada prijala, e, podporila túto, tento návrh, takže budeme e, hlasovať o návrhu tejto správy. Negociačný tým pozostáva z tieňového spravodajcu a z hlavného spravodajcu tejto správy. Ak nie sú žiadne námietky proti, proti takémuto postupu, tak považujem, že budeme postupovať týmto spôsobom. Spravodajca e, prikyvuje, môže sa prihlásiť o slovo, nehlási sa o slovo v poriadku, takže to môžeme odsúhlasiť takto. Áno, Peter, nech sa páči, ak sa chcete vyjadriť. Iba krátky krátka pripomienka stanoviska sú bohužiaľ rozporúplné, takže sa nedá prejsť hneď do druhého čítania, ale mali by sme sa pokúsiť teda aspoň tú prvú úroveň. Časový harmonogram bude vyzerať tak, že budeme mať ešte pred letnou prestávkou jedno stretnutie a potom v septembri začneme, začneme s trilógom. Okay, um, then... V poriadku, pokiaľ ide o hlasovanie, ktoré bolo 6. júna, Mm, e, hovorili sme tu o dodatočných podieloch, pokiaľ ide o kapitál v banke pre, investič- pre investičné rozvojové banke a ja som tam spravodajkyňa a chcel by som, vás, chcel by som vám oznámiť, že sa snažíme dospieť k dohode na úrovni prvého čítania a odsúhlasili sme, ako budeme postupovať, pokiaľ ide ďalšie negociácie a tým, ktorý pozostáva z homňa stieňavých tak budeme postupovať na základe tohoto, ak nie sú žiadne pripomienky. A je veľká pravdepodobnosť, že budeme postupovať e, písomným postupom a potom to dospeje do úrovne trialógu Stretnutie s pánom Trišem bude teda 31. augusta, nebude to 11. augusta, takže ospravedlňujem sa, že sa budete musieť vrátiť z prázdne na zdovoleniek skôr a hneď začať e, pracovať. Bod 3. Máme tu hlasovania, pokiaľ technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasa v eurách a zmena a doplnenie nariadenia, tak to sa presunulo. Bude sa, budeme o tom hlasovať 11. a 12. júla. Takže teraz môžeme hneď prejsť k bodu číslo 4, kde to budúcnosť DPH. A k tomu máme pána Kázu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som začať tým, že by som chcel pochváliť iniciatívu komisiu, kde uvádza, že momentálny systém VTA nie je jednoducho kompatibilný s súčasnou situáciou, že tento systém je dosť veľkým zaťažením pre jednotlivé podniky. I, takisto je tam možnosť manipulácií a to sa týka predovšetkým, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie. Členské štáty to stálo miliardy eur, pokiaľ ide o podvody tak by sme sa pozreli na možnosti, ako, sa, ako nájsť riešenie voči tejto výzve, tak musíme začať konzultačný proces so zúčastnenými stranami. Ja som sa stretol s viacerými organizáciami, vrátane predstaviteľov malých, stredných podnikov, ako aj veľkých konglomerátov a teraz prečítam to, na čom sme sa dohodli. Základné body, na ktorých sme sa dohodli a ktoré sú zapracované v tejto správe, mali by sme uznať status quo a mali by sme sa snažiť uberať smerom k takému bodu, kde by sme zdaňovali aj cezhraničný obchod takéto stanovisko odzrkadľuje názor viacerých zúčastnených strán Odznelo to napríklad aj v zelenej knihe komisie. Tento systém je založený na pôvodnom princípe, mm, ktorý v pôvodnom stanovisku je možno aplikovateľnejší pre podmienky súčasného trhu, ale vidíme, že to sa nepodarilo. Politická vôľa tu momentálne nie je na udržanie takéhoto starého systému a preto musíme nájsť inú alternatívu. Systém, ktorý by bol založený na princípe destinácie, teda cieľu, môže byť efektívny iba vtedy, ak vytvoríme máme eh, nový systém VAT. Táto, tento návrh podporuje aj, podporuje aj ten systém, ktorý tu máme doteraz, ale musíme vytvoriť tzv. stop shops do mm, začiatku novembra. Týmto sa zlepšia jednotlivé transakčné operácie na úrovni cezhraničného obchodovania. Na základe viacerých diskusí, ktoré som mal s účastnenými stranami, tak sa tu poukázalo na to, že v niektorých prípadoch e, sa im lepšie obchoduje e, s krajinami, tretimi krajinami ako s členskými štátmi Európskej e, únie. Takže toľko k jednotnému trhu v rámci Európskej únie. Takáto situácia je samozrejme znepokojujúca a musíme ju patrične musíme ju patrične napraviť. Pokiaľ ide o výber tejto dani, tak treba povedať, že musí sa urobiť ďalší prieskum na to, aby sa identifikovali čo možno najlepšie výhľady. pokiaľ ide o diskusie, ktoré som doteraz viedol s odborníkmi, tak zatiaľ najlepší, najlepšia štúdia, ktorá sa tomuto venovala, hovorila o údajoch, ktoré by e, zlepšili situáciu. Takéto Takéto zlepšenie by sa týkalo investícií do infraštruktúr. Musíme však byť opatrní a odporúčal by som, aby sme mali k dispozícii viac analýz a štúdí na to, aby sme jednoducho sa presvedčili o schopnosti takéhoto postupu. Mali by sme takisto snažiť o to, aby sme dosiahli určitú redukciu eh, administratívnych nákladov. To je dôležité predovšetkým vo vzťahu k malým a stredným podnikom a podnikom, ktoré jednoducho sú základom európskeho hospodárstva a pre ktorých je dosť obťažné teraz eh, vysporiadať vysporiadať sa s tým komplexným systémom, ktorý funguje. Sú tu viaceré stanoviska, ktoré boli na, eh, navrhnuté, ktoré sa dá implementovať bez nejakej veľkej zmeny súčasného systému vyzývame komisiu, aby predložila určitý návrh e, k takým termínom, ktoré by boli lingvisticky neutrálne a tým by sme sa vyhli určité, určité by sme sa vyhli určitému navršovaniu, zdvojovaniu termínov. Týmto by sme sa vlastne vyhli určitým problémom, ktoré by v budúcnosti mohli nastať. Potom sú tu ešte ostatné odporúčania vo vzťahu ku komisii. Mali by sme zredukovať e, periodicitu VAT a takisto by sa mali zjednodušiť podmienky o, pre výnimky VAT, mali by tu byť urobené určité návrhy ohľadne e-administratívy e, DPH a takýmto spôsobom sa nám podarí situáciu vyrieť. Táto správa takisto apeluje na komisiu na to, aby stanovila určité e, štandardné záväzky, ktoré by sa týkali DPH a tie krajiny, ktoré už majú takéto, takéto záväzky implementované, tak to, tie by nemuseli uplatňovať takéto zmeny. E, malé a stredné podniky by týmto spôsobom mali určité, určitú istotu, že je tu zoznam e, podmienok, ktoré by sa mohli aplikovať. A teraz by som chcel požiadať kolegov a kolegyne, aby po no, prizmenujúcich návrhov prispeli k zlepšeniu e, tohto návrhu, aby sa mohol tento zoznam podmienok rozšíriť hospodárstvo sa musí uberať cestou stability a ak na toto nezabúdame, tak musíme riešiť situáciu riešeniami, ktoré nebudú kontroverzné a musíme využívať na smernice, ktoré už momentálne máme k dispozícii e, platné. To sa týka aj implementácie právnych predpisov, ktoré máme na úrovni EU jednotlivých členských štátov v rámci tohto konzultačného procesu, pripomienkového procesu sme mali viaceré množstvo pripomienok a dúfam, že konstruktívnym spôsobom budeme môcť túto správu ešte doplniť a modifikovať. Som zvedavý a zaujíma ma názory tieňových správodajcov a skutočne ma zaujímajú kompromisné riešenia, ktoré, ku ktorým dospojeme v nasledujúcich týždňoch. Očakávam, že tento príspevok zo strany parlamentu, pokiaľ ide budúcnosť DPH v kontexte tejto diskusie, bude príspevkom pre komisiu, aby mohli prísť so strategickým vašim prehlásením, pokiaľ ide o budúcnosť DPH. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much. Uh... Srdečná vďaka. Ďakujem, u wel, mevrouw de voorzitter. En dank ook aan de rapporteur. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne aj spravodajcovi za výborný prístup, ktorý dal na papier. Podľa mňa to ide skutočne správnym smerom správe sa spomína jedno dôležité rozhodnutie a síce ide tu o to, aby sa stanovil štát pôvodu v rámci obchodu, v rámci Európskej únie. To bol taký nový prístup. Toto je vec, ktorú vítame, ale sú tu aj body, kde sme odlišného názoru. Tak napríklad sú tu určité menšie úpravy, ktoré môžu znamenať zásadný zásadnú zmenu. Dôležité je riešiť podvody pri DPH. My sme za zjednodušenie administratívnej záťaže, to je dôležité pre všetkým pre malé a stredné podniky, ale zároveň je nutné zohľadniť aj to, že niektoré administratívne opatrenia splňajú určitý účel, predovšetkým keď ide o boj proti podvodom. A jednoducho ich nemôžeme len tak vyčiarknúť. Napríklad ten zoznam, alebo e, ten, to, to, ten zoznam, ktorý sa spomína v správe a spomínajú sa potom aj určité e, kvartálne výkazy a refundácia DPH. To je všetko dôležité v rámci boja proti podvodom oblasti DPH a významne to ovplyvňuje finančnú situáciu podnikov. Jednoducho musíme zabrániť tomu, aby zúčtovanie DPH a refundácia sa uskutočnila iba raz do roka. Je dôležité, ale zároveň, aby e, podniky mali potrebné E, finančné rezervy. Čo sa týka jednotné miesto kontaktu, One Stop Shop, to je veľmi dôležitá vec, ale musíme sa tým konkrétne zaoberať a musíme mať jednotnú definíciu. Preto by som chcel povedať, že tu sú dôležité pojmy ako e, štát, je sídlo, alebo štát spotreby. To sú veľmi dôležité pojmy, je nutné to jasne zadefinovať. Celé by to mohlo viesť tomu, že podnik by mohol umiestniť svoje sídlo v Monaku, ale napríklad konkrétnu činnosť vykonával v prístave v Brémach alebo v Antwerpách alebo aj niekde inde. Takže tu sa vzťahujem na odsek 8 a DPH je dôležitý nástroj na finančné riadenie. V súčasnosti sa vymáhajú dlhy v oblasti DPH iba, do, iba v iba na 55%. No a musíme si uvedomiť, že potom je to určitý prístup, kde sa hovorí, že niektoré tovary e, oslobodíme DPH, to znamená, že vytvára sa tu určitá možnosť výchovy spotrebiteľa, dôležité poskytnúť štátom určitú flexibilitu. Možno bolo lepšie menej zdaňovať kapitál. No, možno, že pre niekoho je to dobré, ale pre nás to nie je akceptovateľné. Je lepšie ísť cestou DPH. My sme aj za e, zdaňovanie kapitálových operácií, ale to je samozrejme iná vec. Čo sa týka odseku 6, čo sa týka e, plnej možnosti odpisu výdavkov na DPH. Toto je veľmi dôležité rozhodnutie a musíme si uvedomiť, že DPH je veľmi dôležité z hľadiska finančného riadenia. DPH a možnosť odpočtov. Je nutné si to dobre premyslieť a preto my sme za to, aby sme išli s takou zlatou strednou cestou, sme za vyššiu mieru harmonizácie vlasti DPH, čo sa týka oslobodenia DPH. A samozrejme musíme si uvedomiť, aký vplyv tu bude na jednotlivé e, skupiny spotrebiteľov. Čo sa týka oblasti dopravy, tak tam by sme sa mali snažiť dosiahnuť neutralitu v oblasti DPH, aby to nebol žiadny rozdiel medzi leteckou dopravou a napríklad železničnou dopravou. Jedna oblasť platí vyššiu DPH a druhá nižšiu. Takže toto je veľmi zásadná vec. A okrem toho administratívna záťaž. To je veľmi dôležitá téma. Je dôležité túto otázku riešiť. A myslím si, že je dôležité viac konať tejto oblasti, ako napríklad v oblasti cestnej dopravy. Ešte by som chcel povedať nasledovné. Existujú určité aktivity oslobodené od DPH, súvisí to s určitými sociálnymi a kultúrnymi úvahami a toto oslobodenie od DPH, keby sa zrušilo, znamenalo by podstatne väčšiu záťaž pre dotknuté subjekty, bolo by nutné podávať pravidelné výkazy, pravidelné zúčtovanie z, z účet hľadiska by to bolo zložité. Je to skutočne nevyhnutné? No a ja sa budem ďalej zaoberať touto témou a predložíme pozmeňujúce návrhy k tým témam, ktoré som načotol a teším sa na ďalšiu spoluprácu a správa bude určite veľmi úspešná. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Ule. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne aj spravodajcovi Kázovi. Myslím si, že odvedol výbornú prácu. Toto je veľmi zložitá oblasť, čo je nám všetkým známe. Začalo sa konať tejto oblasti už dávno vo Francúzsku. V našej krajine sa to zaviedlo asi 61. A vtedajší minister financí povedal, že to bude 1,5% až 2% na prechodnom období 1,5 až 2 roky. No a teraz máme už 20%. No ale to je tá situácia, v ktorej sa nachádzame. Myslím si, že sú tu určité princípy, na ktorými sa musíme zamyslieť aj keď, na, aj keď vlastne tu nie sú žiadne princípy. Ako hovorí zelená kniha, mali sme prejsť od priameho zdaňovania k nepriamému. A čo sa týka viacerých členských štátov, myslím si, že by to znamenalo veľkú zmenu v oblasti financovania sociálneho systému a bolo by to určite veľmi zložité a mohlo by to viesť k zásadným problémom v týchto štátoch. Ale samozrejme, je veľmi dôležité, aby sme presunuli daňovú záťaž, a nie je to vôbec jednoduché. Musíme si uvedomiť, že aký je toto postup, že to nie je spolurozhodovanie, takže aké máme možnosti. Je tu návrh aj dosiahnuť konvergenciu v oblasti sadzieb DPH Myslím si, že komisia navrhuje 18 až 20 A dalo by sa to ešte zúžiť, ešte viac. A ja si myslím, že by to neznamenalo automaticky, že je nutné navýšiť dane. A neznamená to automaticky vyššie dane pre spotrebiteľov. Spomínali sa to problémy, ako je krajina pôvodu a krajina destinácie. Túto diskusiu sme už mali, zaoberali sa nemeckým systémom a vieme, že sú tu určite možnosti, ako by sa dalo predchádzať podvodom. Potom je tu problematika vymáhania DPH. Toto je veľmi dôležité z hľadiska krajiny pôvodu, ale viem, že niektoré členské štáty si vzájomne nedoverujú. Preto je možno lepšie, ako ste povedali, David, že status quo je vlastne ten ďalší princíp a mali sme istou cestou. Možno máš pravdu, Takže mali sme sa držať toho, čo tu máme, ak je to lepšie. Ak je to teda objektívnejšie, čo sa týka administratívnej záťaže, toto je jeden z našich cieľov, znižovať administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky. Myslím si, že tieto dve oblasti sú vzájomne prepojené. A týkajú sa tejto témy. V niektorých oblastiach dochádza k významným podvodom. Sú to tzv. karuselové podniky. Posledný subjekt má platiť, ale vlastne tá schéma sa nekončí, nikto to neplatí. Myslím si, že mali sme byť presnejší v tejto oblasti. Spomínali ste jednotné miesto kontaktu. A ja s tým samozrejme súhlasím. je to asi nevyhnutné, ak chceme, aby ten systém fungoval. Ale myslím si, že vy ste boli svojho času spravodajcom aj pre tú druhú otáz, druhú vec, ktorá sa týkala DPH, tam išlo elektronické riadenie a ďalšie otázky. Toto je veľmi svojská metóda, ktorú uplatňujeme. Dnes je to vlastne historická metóda. A čo sa týka vnútorného trhu, Mario Monti sa zaoberá aj vo svojej správe systémom DPH a podľa mňa by sme sa mali opierať o správu Mario Montiho, čo sa týka vnútorného trhu. Ty si tam spomínal výnimky, ak som to pochopil správne, tak si hovoril, že nemáš rád výnimky, nechceš ich, lebo sú zložité z hľadiska fungovania vnútorného trhu. Ja s tým súhlasím a myslím si, že sú tu viacerí kolegovia, alebo teda aspoň ja, ktorí hovoria, že ja súhlasím s princípom, ale čo sa týka nášho štátu, my potrebujeme nejaké výnimky. Ak to neruší, nenarušuje vnútorný trh, spomínal sa sektor reštaurácií, sú tu aj ďalšie možnosti. Vieme, ako to bolo, keď to bol komisár pred mesiacom. Diskutovali sme o výnimkách, ktoré sa týkali neziskových organizácií. A sú tu ešte ďalšie výnimky a napríklad elektronické knihy, malo by to byť nejakým spôsobom prepojené k bežnému tovaru. A nemyslím si, že by to nejakým spôsobom narušovalo trhy. Aj napriek tomu, že tu máme princípy, sme zjednotení, ako je uvedené v tomto dokumente, že jednotní v rozdielnosti, mali by tu byť určité možnosti, nejaký manevrovací priestor, mali by tu byť nejaké národné výnimky a myslím si, že my na výbore sa určite zhodneme na tom a ty ako spravodajca určite dokážeš akceptovať niekoľko výnimiek, ak nebudú príliš zložité. Vo všeobecnosti si myslím, že máš pravdu. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, ja už som zo pár ich pripravil a viem, že niekoľkí kolegovia spravia to isté. Môj celkový dojem je, že určite dosiahneme široký koncenzus a ďakujem pekne za odvedenú prácu. Ďakujem. Uh, no. He's not here, he's not here. I, I have had a note from... Dostala som oznámenie z odtieňového spravodajcu ECR, kde sa poďakoval za to, že sa zapracovali viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili a takisto niečo podobné mám aj zo strany koordinátorov. Odovznám túto informáciu spravodajcovi, ale neobsahuje to nejako obsahového hľadiska nič podstatné, takže to nebudem musieť prečítať. Nikoho tu nevidím za zelených. Alebo IFD. Ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť k tejto téme? Pán Moganti? Ďakujem pekne. Ja som prišiel trochu neskôr kvôli lietadlu Prečítal som si uznesenie, je to veľmi dôležité uznesenie, o to viac, že národné operácie sa spracúvajú separátne a to je aj problém vnútorného trhu a to prináša zvyšené náklady aj pre podniky. Pre moju politickú skupinu je dôležité, aby sme pomohli malým a stredným podnikom a preto žiadam, aby boli rozličné limity na odpustenie DPH, ako aby existovala akási franšíza pre malé a stredné podniky, pretože v Taliansku aj inde práve MSP znamenajú skutočné tkanivo, podstatu hospodárstva. Tieto malé podniky už boli postihnuté a preto im musíme pomôcť Veľká rieka vzniká z malého potvočika, preto treba pomôcť tým malým. Ďakujem, pán Ludvík. Je tu? V poriadku, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som v tejto súvislosti nadviazať na jednu otázku, ktorá sa týka pravidel DPH. A tu ide vlastne o otázku riešenia DPH pre nízkové organizácie. Sú tu určite nedostatky v rámci existujúcej smernice o DPH a Rakúsko, Dánsko, Fínsko a Švédsko v posledných rokoch boli konfrontované so žalobou zo strany komisie za to, že nesprávnym spôsobom aplikovali pravidlá, ale dôležité, aby sa správne analyzovala situácia. Podľa môjho názoru najlepší spôsob by bolo ísť tak, aby sa vlastne otvoril rámec v tom zmysle, aby tu boli také všeobecnejšie pravidlá pre DPH, čo, ktoré by sa týkali nízkej organizácií. Bola by tu istá možnosť, aby sa, aby sa tu vypracovali výnimky v oblasti DPH pre nízkej organizácie. Toto bolo veľmi nápomocné. Samozrejme, musíme byť veľmi obozretní, čo sa týka výnimiek, ale v tomto prípade si myslím, že je skutočne na mieste, aby členské štáty zvýšili v tejto oblasti pružnosť. Takáto výnimka v oblasti DPH pre nízkové organizácie je podľa mňa výborným spôsobom, ako môžeme podporiť občianskú spoločnosť silné neziskové organizácie, občianská spoločnosť, to je skutočne veľká hodnota. Ja som dlho pôsobil v takýchto organizáciách, začal som ako 14-ročný a vlastne pôsobím aj naďalej. A ja som takto pôsobil v malej obci pri Göteborgu a môžem povedať, že v každej obci existujú nejaké nízke organizácie, ktoré sa snažia pracovať s mládežou a snažia sa vytvoriť určité možnosti, ako sa môžu mladí ľudia vyžiť v oblasti športu napríklad. A preto si myslím, že takéto organizácie majú veľký význam. Nemali by tu byť nejaké veľké problémy pri vytváraní takejto výnimky, lebo tu by nedošlo k narušovaniu hospodárskej súťaže. A keď ide o nejaké nízke organizácie, sú to všetko také, e, sú to také činnosti, ktoré sú, sa jasne odlišujú od komerčných aktivít, sú v malom rozsahu a e, ide o to, aby sa uľahčila situácia pre nízke organizácie, aby tu bola nižšia administratívna záťaž a je dôležité si uvedomiť, že v takýchto organizáciách pôsobia ľudia vo svojom voľnom čase a zadarmo a snažia sa zlepšiť kvalitu života vo svojich obciach. Preto je podľa mňa dobré sa zamyslieť nad tým, čo by sa dalo vykonať v tejto oblasti a pevne verím, že sa nám spoločne podarí nájsť lepšie riešenie pre túto oblasť a že sa nám podarí podporiť túto činnosť, lebo je to veľmi dôležité pre spoločnosť a pre všetkým pre mladých ľudí, aby išli správne cestou v živote. Ďakujem pekne. Thank you very much. Jean -Paul. Ďakujem, Jean-Paul. Ďakujem, pani predsednička. Úvodom by som rád zdôraznil, akú vynikajúcu prácu urobil pán Kaza a samozrejme ja podporujem jeho návrhy. Keď som si všetkých vypočul, robil by som dve, tri poznámky. Poprvé, nemali by sme zabúdať dve veci, pokiaľ ide o DPH. DPH je daň, ktorú platí finálny spotrebiteľ. Teda ten, kto ktorý je finálnym spotrebiteľom služby či nákupu. A teda táto daň je neutrálna pre rôznych sprostredkovateľov a neprivileguje určitý druh výroby či distribúcie. Na to treba myslieť. Po druhé, je to európska daň. To je jediná skutočná európska daň, v ktorej každý členský štát prijal vysokú mieru harmonizácie a keď chceme revidovať pravidlá DPH, tak nesmieme na tento zásadný bod zabúdať a musíme ísť smerom k čo najväčšej, ak nie totálnej harmonizácii, aby sme zabránili predovšetkým tomu, čo už povedali kolegovia, aby sme zabránili daňovým podvodom a únikom, pretože DPH trpí veľkým podvodom vždy, keď ide o cezhraničné operácie v tých karuselových spoločnostiach. Takže táto modernizácia, aktualizácia pravidel DPH by nemala predovšetkým zabudnúť, že ide o európsku inteligentnú daň. A my musíme vylepšiť ustanovenia. Hovoríme o oslobodení a o, výnimie, o výnimkách z DPH. Ja si myslím, že by ich malo byť čo najmenej DPH nemá podporovať úlohu asociácií. Ja uznávam význam a úlohu asociácií, ale nie je to v rámci DPH, čo by sme ich mali podporovať, ale iným spôsobom. A treba robiť rozdiel medzi asociáciami, ktoré sú skutočne nelukratívneho charakteru, bez zárobkových teda cieľov, a tiež e, nesmieme zabúdať na to, že v niektorých krajinách sa koncept asociácie robí z podvodných dôvodov a tieto asociácie v úvodzovkách robia obchodné aktivity. Som si teda istý, že David Kaza a jeho práca nám pomôžu mať dobrý výsledok v momente, kedy uvažujeme o budúcnosti DPH. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. No more Ďakujem. Zdá sa, že už nikto iný sa neprihlásil o slovo. David, chceme si vypočuť komisiu, áno? Nech sa páči, pán Rapovny. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Úvodom by som zdôraznil význam príspevku Európskeho parlamentu k tejto téme. Ja si myslím, že Európska komisia si želala predložiť zelenú knihu predovšetkým preto, aby sme dostali príspevky v rámci verejnej konzultácie a body, ktoré spomenul spravodajca, tie štyri hlavné body, teda budúci systém DPH a niektorí na to tiež poukázali, pokiaľ ide o neutralitu. Áno, neutralita je dôležitá a finálny spotrebiteľ platí DPH, ale tiež si uvedomujeme, že v skutočnosti Veľmi často máme aj princíp neneutrality v určitej časti DPH. Je tam teda nezrovnalosť v systéme v jednotlivých sektoroch. Pokiaľ ide o osleb, oslobodenie alebo výnimky z DPH, to je otázka, ktorú treba vyriešiť doteraz od prvej smernice, teda od 65. sme si želali mať čo najviac harmonizácie v EÚ, ale otázkou je teraz, či by sme mali ďalej pokračovať touto cestou harmonizácie, alebo by sme mali nechať viacej flexibility členským štátom, ak teda nedojde e, k narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ. To je dôležitý bod. Pokiaľ ide o systém krajiny pôvodu, treba vedieť, či máme splnené podmienky, či existuje skutočná politická vôľa v členských štátoch, aby sme aplikovali systém krajiny pôvodu. Upozorňujem, že tento systém pôvodu žiadali v 67. 6 členských štátov. Teraz máme 27 členských štátov, takže situácia sa zmenila a mali by sme to možno ešte prediskutovať so všetkými členskými štátmi. A ďalšia otázka. Prijatím balíčka DPH, teda o mieste poskytovania služieb, tak sme sa dali cestou zdaňovania v mieste e, spotreby. Pokiaľ ide o to jednotné kontaktné miesto, to by samozrejme veľmi zjednodušilo život hospodárskych subjektov, hoci praktická aplikácia je dosť ťažká. Máme prvé skúsenosti obmedziť povinnosti, e, vyhlasovacie povinnosti daňovníkov. Áno, to je dobrá cesta, ale zároveň musíme dosiahnuť, aby sme dostatočne vybrali e, e, poplatky súvisiace s DPH. Zjednodušiť operácie v rámci EÚ. V zelenej knihe konštatujeme, že niektoré subjekty povedali, že je jednoduchšie vyvážať do tretích krajín, než urobiť obchodné kontakty v rámci EÚ, tak to je prekvapujúce, keď hovoríme o jednotnom trhu a treba si položiť otázku, či to je normálne. A na druhej strane výber DPH vo väčšine členských štátov sa DPH vyberá tak ako pred 40 rokmi. A preto je otázka, či, by e, nie je, či už teda nie je moment, aby sme zmenili spôsob, ako vyberať DPH, predovšetkým využiť technologické infraštruktúry, ktoré prináša moderná doba. A ďalšia veľká otázka. Legislatívny postup. Potrebujeme jednomyselné schválenie Chceme radšej um, nariadenie ako smernicu, ale právny základ pre nepriame zdanenie je článok 113 zmluvy a tento článok nedefinuje právny základ ani e, prostriedok, akým spôsobom e, sa to má aplikovať, ale to tiež trochu spochybňuje určitú flexibilitu, ktorú žiadajú určití zainteresovaní to sú všetko otázky, ktoré boli rozpracované v zelenej knihe a Európska komisia samozrejme teraz potrebuje jasnú odpoveď. Prebieha verejná konzultácia, dostali sme asi 1700 príspevkov, cirka 8000 strán sme dostali v tejto konzultácii a koncom roka Európska komisia bude publikovať to oznámenie a zadefinuje, aké budú tie prioritné sektory v tejto oblasti, ktoré bude definovať a rozpracovávať. Um, ďakujem. Chce sa spravodajca ešte vyjadriť. Nech sa páči, David, máte slovo. Ďakujem pekne, cení kolegovia, ďakujem za vaše príspevky a za konštruktívny inputové informácie, pokiaľ ide o obsahovú stránku tejto správy. Pokúsim sa ehm, vyjadriť sa k vašim pripomienkam. Pokiaľ ide o príspevky na úrovni príspevkových organizácií, nezárobkových organizácií. Od samého začiatku súhlasím s vami s tým, čo tu navrhujete a pokiaľ ide o to, čo tu uviedol pán Smith, u mňa v, my, my sme sa v rámci nášho úradu stretli s viacerými e, zúčastnenými stranami partnermi, kde sme sa snažili situáciu riešiť. Bol tam aj predstaviteľ švedského parlamentu a budem sa snažiť nájsť určitý možnosť, aby sme zapracovali tento element do našej zložky. Pokiaľ ide o to, čo podal pán Lambert, ktorý tu momentálne dnes nie je, tak ako aj pán Smith, mi zaslal e, určité informácie, ktoré súviseli témy i knihy, elektronické knihy. Ako viete, je tu rozdiel, pokiaľ ide o zdaňovanie elektronických kníh a tlač, tlačených kníh. Je to spomenuté v odstavci 5. V tejto správe je to veľmi dôležité pre, v kontexte mm, systému DPH. Takéto takýto tovar by mali by byť zdaňované podobným obdobným spôsobom. Myslím si, že to si môže vyžadovať určité formálne e, zapracovanie do správy a budem sa snažiť zapracovať vaše alternatívne návrhy znenia, takže budeme postupovať takto. A pokiaľ ide o návrh zo strany kolegu z politickej, alebo kolegov zo strany politickej skupiny SND, tak som skutočne rád, že podporujete princíp destinácie. Ehm, zdôrazňujete to vo vašom vyjadrení, pokiaľ ide o boj proti e, podvodom v oblasti DPH. Súhlasím s vami v plnej miere. Myslím si, že treba tam posilniť to znenie v konkrétnom odstavci. A pokiaľ ide o podvody eh, v oblasti DPA, tak takisto súhlasím s návrhmi, ktoré mi predložil pán Lambert. Niektorí z vás spomínali aj tie výnimky. Nehovoríme, že výnimky ako také by mali byť e, zrušené alebo vyňaté z mojej správy v plnej miere. Myslím si, že niektoré výnimky sú veľmi dôležité pre niektoré členské krajiny a preto skutočne sa teším na to, aby som s vami v budúcnosti mohol dospieť k zhode, pokiaľ ide o objasnenie napríklad tejto témy výnime. To je všetko z mojej strany, pani predsednička. Budem pracovať s mojimi kolegami a blízkej budúcnosti nájdeme určité riešenie. Ďakujem za vaše príspevky aj za vašu trpezlivosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Mali by sme tu mať program, hovorí pani predsednička. Takže lehota je 30. jún, 31. august je pripomienkovanie pozmeňujúcich návrhov, 19. septembra sa budeme venovať pri hlasovaní a potom v októbri sa to dostane do plenárky. Takže mali by sme teraz prejsť na verejné vypočutie, ale predtým by som ešte chcela dať slovo pánovi Langenovi, ktorý tu nebol, keď som informovala o e, trialógu a spolurozhodovaní, takže možno by nás mohol informovať, pokiaľ ide o ten proces v kontexte EMEI. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Mali sme rozhodnúť o tom, ako útorok bude pokračovať to konanie. Sú tu tri možnosti. Prvá možnosť je tá, že ukončíme prvé čítanie v plnej miere a počkáme si na radu. Druhá možnosť je tá, že ukončíme legislatívny text, nebudeme mať záverečné hlasovanie, budeme rokovať s radou. Tretia možnosť je tá, že to ukončíme a potom sa dohodneme s radou v rámci rokovaní na to, aby sa dosiahla zhoda v rámci druhého čítania. To je určitá cesta, ktorú sme už išli. V každom prípade rýchle legislatívne konanie si vyžaduje to, aby rada dosiahla nejaký výsledok. To sa nepodarilo v rámci maďarského predsedníctva, bola tam určitá orientačná diskusia, ale podľa mojich informácií, a overoval som to ešte raz, ten text ešte nie je schválený. To znamená, že zatiaľ nevieme, kedy v rámci polského predsedníctva tento text na rade dosiahne určitú formu. Takže teraz sa chcem spýtať, ako to pripravíme. Máme tu ešte nejaké technické úpravy, na ktorých pracujú právne služby. Je, to, je tu o delegované akty, to je normálne a potom sú tu ešte nejaké pozmejúce návrhy, ktoré predložia kolegovia. Texty sú k dispozícii vo všetkých jazykových verziách, ak som správne informovaný. Respektíve dnes po obede by to malo byť hotové, či na začiatku našej schôdze, alebo na záver, to neviem, ale dostal som takýto konečný prísľub a tá otázka, o ktorej musíme rozhodnúť, ide dvomi smermi a síce či náš výbor akceptuje e, úpravy právnych služieb. Tu je jedna vec taká kritická a tu ide o to, či ESMA je uznávaná autorita. Právnická, právne služby hovoria, že to nie je tak, že je to uvedené iba v sekundárnej legislatíve. Ja by som ale chcel posilniť stanovi, e, postavenie ESMI a potom sú tu dve ďalšie veci, to sú jednoduché technické úpravy, ktoré náš výbor môže podporiť. A druhá otázka, či budeme mať záverečné hlasovanie alebo nie, a bol by som rád, keď si vytvorili názor. V obidvoch prípadoch, či so záverečným hlasovaním alebo nie, by včasná zhoda v rámci druhého čítania umožnila to, aby po letnej prestávke, keď sa rada zhodne na následnom stanovisku, aby sme teda mohli rokovať, a podľa môjho názoru sa, by sa nám to podarilo celé ešte rýchlo ukončiť. Takže je to otvorené a chcel by som vás požiadať o to, aký je váš názor. Náš no cieľ by mal byť, keďže tu máme aj určité lehoty, aby v októbri, respektíve koncom októbra, sme uzavreli našu časť práce. Tu ide o veci, ktoré vypracovala ESMA, aby sa, aby sa v tom dalo pokračovať. Ďakujem. A teraz Jean-Paul. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, zdieľam a podporujem Wernerovú analýzu. Urobil vynikajúcu prácu v tejto oblasti a dosiahol širokú väčšinu vo výbore. Ako to vidím ja? Čo je dôležité, aby sme v tejto téme nestrácali príliš veľa času. a aby sme odpovedali na potrebné očakávania, úpravy a regulácie. Máme dve možnosti. Podľa môjho názoru buď budeme čiastkovo hlasovať v júli a ak necháme otvorenú možnosť dohody s radou v prvom čítaní v budúcich týždňoch, aby sa rada teda vyjadrila, toto riešenie sme už raz aplikovali a bolo by zaujímavé preto, že ak sa rada ešte nedohodla a text schválený v parlamente má širokú väčšinu, to by mohol byť model alebo príklad alebo cesta riešenia pre radu. To, čo sa stalo so smernicou o platobných službách, kde parlament sa dohodol v septembri roku 2006 rada až v apríli 2007 a text rady zo širokej časti vychádzal zo stanoviska parlamentu. Tak to by mohlo byť jedno riešenie. Druhé riešenie, aby sme tiež nemeškali, posunúť hlasovanie na neskôr, aby sme ešte upresnili pozmenujúce návrhy, ako naznačil Werner ale ja by som bol za riešenie, ktoré neukončí i hneď prvé čítanie, aby sme získali niekoľko mesiacov. Ďakujem za pozornosť. I'm conscious that... Ehm, som si vedomá, že ostatní tieňoví spravodajcovia nie sú tu. Ja som tieňová spravodajkňa za ALDE a myslím, že ja mm, súhlasím s tým, čo povedal Jean-Claude, pokiaľ ide o tie očakávania ide o tie úpravy. Myslím, že by bolo lepšie dosiahnuť ten časový harmonogram v forme na úrovni prvého hlasovania, aby sme jednoducho mali určitý časový priestor manevrovací priestor, pokiaľ ide o trialógy. Vieme, že čo to znamená mať trialógy k niektorým tematickým okrom a týmto sa vyhneme určitému časovému tlaku, ktorý je spojený s druhým čítaním. Takže tak to vnímam ale uvedomujem si, že, že tu nemáme správodajcov ani koordinátora zo strany socialistov, takže mohli by sme sa potom dohodnúť na stretnutí v pondelok v Štrasburgu, kedy budeme mať už za sebou určité pripomienkové stretnutia, konania a myslím, že dôležité pre vás, aby ste jednoducho mali príležitosť eh, informovať nás o tom, čo sa tu stalo. Viem, že tu je viacero ľudí, ktorí čakajú na verejné vypočutie týkajúce sa mm, globálnej správe ekonomických záležitostí. Musím sa ospravedlniť, že už nebudem predsedníčka mm, tejto téme, hoci táto téma je veľmi zaujímavá a dôležitá, ale bohužiaľ sú tu určité záležitosti, pokiaľ ide o hospodárskú správu, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, takže ja teraz odozdám predsednícky stôl e, podpredsedníkovi Edvardovi, aby bol ďalej predsedom v tomto výbore. Ďakujem pekne, takže teraz si len vymeníme pozície. Vítajte na verejnom vypočutí, ktoré sa týka uh, globálnej správy ekonomických záležitostí. Máte pred sebou dokument, ktorý predložil pán Hockmark. Dnes si vypočujeme e, skupinu expertov, odborníkov. Začneme s e, pánom Žiam. Už by mal doraziť pomaly a predsa len teda zmeníme poradie, bude vystupovať ako druhý alebo tretí a v kontexte toho, čo sa teraz deje, myslím si, že ako to uviedla aj pani predsednička, je skutočne veľmi dôležité, aby sme si vypočuli najnovšie informácie. Skutočne sa teším na názory, ktoré budú brať do úvahy tie najdôležitejšie body, ktoré sme v tejto oblasti spomenuli, určité ekonomické problémy, ktoré sú tu, potom určité prepojenia, pokiaľ ide o výmenné kurzy a budeme hovoriť o bublinách, aktívových bublinách. Takže o tom budeme hovoriť aj s kolegami, s poslancami, ktorí sa budú môcť vyjadriť. A budeme hovoriť o úlohe, ktorá súvisí s interakciou medzi Medzinárodným menovým fondom a G20 a úlohou Európskej únie v celom tomto procese. Budeme sa sústrediť predovšetkým na tie výsledky, ktoré sme dosiahli pod predsedníckou taktovkou Francúzska na úrovni G20. Ako som povedal, sú tu problémy s dopravou, takže pán Pierre Žaje, ktorý je riaditeľ francúzskej banky a zastupuje predsedníctvu krajinu v kontexte G20 a budeme si musieť vypočuť až neskôr, pretože to ešte nie. Takže teraz môžeme prejsť hneď k druhému rečníku a poprosím pána Rodolfio Rodolfiho Blaviho z IMF, z Medzinárodného fondu, ktorý nahradí pána Žila Boša. Áno, mm, v poriadku. Máme 7 minút a myslím si, že otázky necháme potom, až keď sa všetci vyjadria formou prezentácie. Ďakujem pekne, dobrý deň. Som veľmi rád, že som tu dnes um, medzi vami a som rád, že môžem zastupovať moju inštitúciu a že môžeme prezentovať pohľad na veľmi dôležité veci, aktuálne veci Medzinárodného menového fondu, vrátanie revízie politiky a hlavne e, revízie tej e, vládnúcej filozofie v rámci MMF. Predpokladal som, Mm, že sa budem ako zástupca MMF zaoberať širším kontextom, ale môžem teda postupovať aj inak. Pokiaľ ide o spôsob fungovania MMF, tak v poslednej dobe sa podarilo venovať veľmi rozsiahlým a širším témam. Len pripomeniem, MMF musí samozrejme skladať účty vládám a má štruktúru ktorá má také tri entity. Prvá je správa guvernérov, tá sa stretáva raz za rok. Po druhé je menový a finančný medzinárodný výbor, kde sú ministri financií a hospodárstva všetkých členských štátov MMF. A potom je výkonný výbor. Krajiny v rámci týchto štruktúr majú určité kvóty, ktoré, a teda platia určité kvóty, ktoré sú pre MMF veľmi dôležité, sú dôležité preto, aby sa zadefinovalo jednak, aký príspevok platí tá, ktorá členská krajina. Tiež e, sa definuje, aký objem peňazí si každá krajina môže od MMF požičať a tiež to definuje prítomnosť v tom e, vedúcom orgáne. Za posledné roky mm, sme sa venovali reforme kvót a v decembri minulého roka sa dosiahla významná dohoda, ktorá ukončila tú patovú situáciu, ktorá trvala viacej ako 10 rokov. Dosiahli sme postup a pokrok na dvoch frontoch. E, Zvýžil sa ten dvojnásobne objem kvót zo 750 miliónov dolárov a je to veľmi dôležité, pretože tieto peniaze sú veľmi dôležité pre zdroje, ktoré môže MMF požičiavať a ktoré môže dávať na rozvojovú pomoc. Potom ďalší veľmi významný pokrok sú to e, zmeny v kvotách a v hlasovacích právach v tejto inštitúcii. Táto úprava vyplynula so e, záväzkov G20, pretože G20 sa zaviazala, že 5 zo svojich kvót, že sa ich vzdá preto, aby došlo k vyváženiu e, v prospech tých rozvíjajúcich sa ekonomík MMF tento svoj cieľ splnil a tie hlasovacie práva boli presunuté vo výške asi 6 od tých najrozvinutejších krajín k tým rozvíjajúcim sa ekonomikám. A ako to vlastne prakticky prebehlo? Jedna tretina členov MMF získava väčšie kvóty. Ide o krajiny BRIC, teda Brazília, Rusko, India, Čína. Pričom Čína sa stáva tretím najväčším podielnikom MMF a rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa a rozvinutými ekonomikami sa priblížil k tej rovnováhe 50 na 50. To znamenalo zníženie hlasovacích práv pre, mnohých, pre mnohé krajiny. Išlo predovšetkým o európske krajiny ktoré prišli o 3,1 svojej hlasovacej sily v rámci tejto reformy. Toto je dohoda, ktorú sme dosiahli v novembri a musíme ale poďakovať, e, pokračovať ďalej. E, musí táto reforma vstúpiť e, do platnosti a to znamená, že bude potrebné aby e, bola dostatočne táto reforma ratifikovaná v jednotlivých členských štátoch. Napríklad tá predchádzajúca reforma z roku 2008 tak trvalo dva roky, než prebehol ratifikačný proces. Dúfajme, že tentokrát to pôjde rýchlejšie. Pre Európu to tiež znamená do roku 2011 E, sa budú Európania musieť stiahnuť z dvoch miest a tieto miesta zaujmu predstavitelia rozvíjajúcich sa ekonomik. To je záležitosť, ktorá sa musí zrealizovať a to znamená, že európske krajiny budú mať možnosť uvažovať, ako byť lepšie vypočuté na pôde MMF do roku 2014 by malo dôjsť k úprave kvót a znovu by sa takto mala posilniť pozícia tých e, rozvíjajúcich sa trhov či ekonomik. Čo to vlastne znamená? Ide o lepšie zastúpenie týchto krajín, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíjajú, aby to zastúpenie bolo e, vyváženejšie a to je kľúčové na zachovanie legitimity MMF. Týka sa to nielen členov MMF, ale máme tu aj ďalšie dôležité body. Ja sa sústredím na tri z nich. Jedna z lekcií, ktorej sme sa poučili z tejto krízy, je, že je jasné, že nám chýbalo fórum pre ekonomickú koordináciu v tej predkrízovej dobe. A to znamená, že v období tesne pred krizov a po nej sme si vypočuli veľa návrhov, napríklad, že by mala existovať rada ministrov, ktorá by mala mať jasné výkonné právomoci. Aj v rámci MMF niektorí boli za, iní proti. Niektorí hovorili, že by to v podstate mohlo oznámiť dohľad nad MMF hlavne nad tou výkonnou radou. A my sme sa snažili to vyriešiť tak, že sme to diskutovali v jednotlivých špecializovaných výboroch MMF. Tiež to ďalej súvisí s tou širšou otázkou hospodárskeho riadenia a prepojenia alebo interakcie s vládami. Išlo o to, aby e, sa zloženie G20 zladilo so zložením rady e MMF, e pretože je celá séria krajín, ktoré v G20 nezasadajú A ako kompetentný výbor vo svojej správe konštatuje, to by mohlo posilniť hlas niektorých krajín. A ďalší bod. Otázka výboru alebo pozície výkonného riaditeľa MMF. To je skutočne záležitosť najbližších dní. Vieme, že výberový postup tak ako prebieha, je ten najtransparentnejší, aký bol. Máme dvoch kandidátov. Jeden je pán Karsten z Mexika. Je to zástupca tých rozvíjajúcich sa ekonomik a potom je to pani Lagarde z Francúzska. Kľúčovou otázkou bude ako e, sa všetky problémy na úrovni, problémy na úrovni MMF budú riešiť. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sme, musíme sa zamyslieť nad tým, ako budeme postupovať, pokiaľ ide o poradie rečníkov. Pán Jay už prišiel a poprosím ho a predsa len, aby sa vyjadril až na konci a môže sa k tomu možno vyjadriť. Ospravedlňujem sa pánovi Hokmarkovi, ktorý mal túto tému uviesť, ale možno bude môcť potom prispieť v kole otázok a odpovedí. Tam si vypočujeme aj vaše, vašu prezentáciu. Tak teraz dám slovo pánovi Andrému Sapírovi. Takže pán Andrej Sapier, člen Brugel. Rečne nemám mikrofón. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvánku, aby som mohol prísť na váš výbor, aby sme mohli diskutovať po tejto veľmi dôležitej téme. Dovolte, aby som začal tým, že podľa môjho názoru systém globálneho riadenia má zatiaľ isté nedostatky, ale chcel by som povedať napriek tomu, že systém globálneho riadenia nám dobre poslúžil počas krízy. Keď sa začala kríza, tak dalo by sa povedať, že to riadenie, ktoré sme mali dovtedy, stratilo istú legitímnosť a bola tam určitá obava, či dokáže zvládnuť takýto veľký šok ktorý sa týkal globálnej ekonomiky, ale myslím si, že táto situácia nakoniec nenastala. Systém vlastne fungoval tak, ako bol navrhnutý, na čo bol navrhnutý. To je určité poučenie z toho, čo sa udialo v 30. rokoch 20. storočia. To je presne tá úlohu, úloha, ktorú e, zohrala táto funkcia v rámci krízy a zhodila v rámci G20 zasadania v Londýne v roku 2009. Vtedy sa vytvorila silná reakcia zo strany globálneho spoločenstva, čo sa týka monetárnej stránky, ako aj čo sa týka spolupráce so Svetovou bankou, ako aj ďalšími inštitúciami. Čo sa týka obchodu, protekcionizmus sa podarilo obmedziť, nie úplne zredukovať, ale je obmedzený Takže chcel by som povedať, že to, čo sme my očakávali z globálneho riadenia, tak sa ukázalo, že je to určité zabezpečenie e, voči chybám a podarilo sa predísť chybám z 30. rokov. Už pred krízou ale bolo jasné, ten, že ten systém, ktorý sa vytvoril po druhej svetovej vojne v rámci Bretton Woods a potom tá medzera bola nahradená VTO, v tom systéme boli isté problémy. Spomeniem tu príklad, to je obchodný systém, ako je monetárny systém. Kolaps Bretton Woods 70. rokov potvrdil vlastne tento prístup A čo sa týka obchodu, ukázalo sa, že VTO fungoval podstate lepšie, ako sme očakávali. Máme to globálny systém. A keď sa pozrieme na dohu, no ako to povedať, postupuje sa veľmi pomaly, tak toto veľmi jasne naznačuje, sú tam ešte veľké problémy, odkiaľ pochádzajú tieto problémy, Ide tu o medzinárodný monetárny systém. To sú všetko symptómy tej skutočnosti, že globálna ekonomika sa vyviela významným spôsobom od tej doby, ako sa vytvoril celý systém po druhej svetovej vojne. významný pokrok nastal na strane USA. Ekonomika USA do hľadiska od 80. rokov už nebola tým, čím bola, keď sa vytvárali tieto, tieto inštitúcie. na druhej strane rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, ako napríklad Čína, začali zohrávať určitú úlohu. To je niečo, čo bolo nemysliteľné pred 20 alebo 30 rokmi. Ja veľmi rád ľuďom, pre všetkým v Európe, pripomínam, že keď sa vytvorila Európska únia, Európske spoločenstvo, koncom 50. rokov, rokov a začiatkom 60. rokov, musíme si uvedomiť, akú malú úlohu vtedy zohrávala Čína a India z hľadiska globálnej ekonomiky. A môžeme povedať, že 20. storočie bolo skutočne iba malou časťou histórie, ale vytvorili sa to inštitúcie pred 60 rokmi, zohrávali určitú úlohu a boli vytvorené v veľmi špecifickom kontexte. A to, čo vidíme dnes, je návrat rýchlo sa štátov. To znamená, že inštitúcie globálneho riadenia musia byť upravené, prispôsobené a je nutné zohľadniť úlohu týchto štátov. Je nutné ich uznať. A myslím si, že to vlastne povedal zástupca Medzinárodného fondu. A teraz poďme k európskej perspektíve. Z hľadiska Európy je tu jasné želanie, aby Európa zohrávala zásadnú úlohu v oblasti globálneho ekonomického riadenia. Jednoducho preto, lebo Európska únia je multilaterálnym konštruktom. Sú tu rozličné inštitúcie, ktoré sú multilaterálne, a sú veľmi prospešné z toho hľadiska, že všetci zdieľame spoločnú filozofiu, ktorú sa opiera tieto inštitúcia. No a ako som vlastne uviedol v našich publikácií pred niekoľkými rokmi, Európa je fragmentom rozličných síl. Máme nedostatky v mnohých oblastiach. To sa týka zahraničnej politiky, zahraničnej ekonomickej politiky, v rámci medzinárodného obchodu. Dôležité je, že teraz Európa hovorí jedným hlasom na úrovni VTO. No a okrem toho, ako nám povedal zastupca Medzinárodného fondu, čo sa týka európskych štátov, historických dôvodov jednoducho tieto štáty sú až príliš intenzívne zastúpené v rámci Bretton Woods. Ešte mám asi dve minúty. Dovolte, aby som povedal pár slov Ohľadne správy, ktorú sme vypracovali teraz na úrovni Brugelu a SEPI, spolupracovali sme s komisiou a tu sa zaoberáme budúcnosťou medzinárodného monetárneho systému. Pozeráme sa na to z európskeho úhla. Sú tu pre nás tri scenáre, ktoré sa týkajú toho, čo by sa mohlo stať v rámci európskeho monetárneho systému najbližších 10 až 20 rokov. Takže sú tu pre nás tri scenáre. Jeden by sa mal označiť ako náprava a zlepšenie existujúceho systému. Znamená to vlastne implementáciu reform, reform. Takže ostane systém tak, ako tu je. Dolár bude zohrávať dôležitú úlohu. A je tu snaha korigovať zásadné problémy, ale vlastne vraciame sa k tomu systému, ktorý tu máme. Druhý scenár ten by smeroval multipolárnemu systému, ktorý by sa vybudoval okolo dvoch, troch zásadných mien, takže dolár, jasne by tam ostal, a okrem dolára by tam bolo euro a čínska mena yuan. Že my tu vidíme dve takéto možnosti multipolárneho riešenia, vlastne by to, bolo by to bipolárne riešenie, ktoré by nebol dolár a euro, ale bol by to dolár a renminbi. A alternatíva, čo bol tripolárny systém, to, kde by bolo aj euro. Tretí scenár by bol skutočne multilaterálny systém. Bretton Woods vlastne k začiatkom systému Bretton Woods, bol by to skutočný, skutočný multilaterálny medzinárodný systém, pričom ústrednú úlohu by tu zohrával americký dolár. No a ktorý zo scenárov sa stane realitou? No keď sme sa nad tým zamýšľali, a tu sa blížim k záveru, stali sme sa analyzovať aj to, čo sa stane Európe, ako aj mimo Európy. A ja som pevne presvedčený, že keď sa pozeráme na vzťah medzi európskou a globálnou ekonomikou, a keď sa zaoberáme globálnym hospodárskym riadením, keď sa po- pozrieme, čo sa deje na globálnej úrovni v Číne, v USA, v iných oblastiach globálnej ekonomiky, čo sa deje v rámci Európy, aká je naša vlastná kapacita sa zorganizovať, tak pre nás vyplýva, a tu už vlastne hovoríme o, tak povedať, eurozóne, všetko bude závisieť na tom, ako vyriešime súčasnú krízu, tak z hľadiska ekonomického, ako z hľadiska riadenia. Takže toto bude veľmi zásadné a toto bude veľmi dôležité aj z hľadiska multipolárneho systému. Pritom ten by asi nebol najželateľnejším systém z hľadiska eura, bol by určite zložitým systémom. No ale v rámci multipolárneho systému vidíme jasné riziká a síce, že euro už nebude jedným z tých pilierov, ak sa nám nepodarí urobiť poriadok z politického a ekonomického hľadiska. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, pán Sapir. A teraz dostane slovo pán Jakob Kierkegaard pán podpredseda, pán Hökmark, ctení členovia výboru. Ocenujem, že môžem byť dnes v tomto výbore a môžem sa zúčastniť debaty ohľadne globálnej správy ekonomických záležitostí. Budem sa sústrediť predovšetkým na situáciu G20, na Medzinárodný menový fend a akú úlohu bude zohrávať Európa. Uvedomujeme si, že postupne sa dostávame z krízy, ale sú tu a takisto rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, ktoré dobiehajú naše úroveň, je veľmi dôležitá globálna správa ekonomických záležitostí. Pokiaľ ide o rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, tieto postupne zaberajú už zhruba polovinu hospodárstva v kontexte globálneho hospodárstva a zabezpečili si jasný, silný hlas v mene tých krajín, ktoré reprezentujú. Musíme ich brať ako prioritné ustanovenie G20 ako hlavného fóra, pokiaľ ide o, naše, pokiaľ ide o našu hospodárskú spoluprácu v Pittsburghu, predstavuje hlavný krok, pokiaľ ide o zosúladenie globálnej správy, do ktorej sú začlenené aj rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva. Pokiaľ G20 prispelo k tejto správe ekonomických záležitostí, pokiaľ ide o obdobie 2008-2009, schopnosť G20 vysporiadať sa ob- s obdobiami, ktoré nastali po ekonomickej gráze, e, kríze, tak tieto riešenia už neboli také celkom jednoznačné pokiaľ ide o program G20, aby sa skutočne prispôsobil na program rotujúcich predsedníctv, tak tieto pravdepodobne neprinesú nejaké konkrétne výsledky, pokiaľ ide o globálnu správu ekonomických záležitostí. Máme tu neprítomnosť nejakej zhody, pokiaľ ide o makroekonomické riešenia, tak s týmto súvisí aj to, že nemáme určité záväzné výsledky, ktoré vychádzajú z tohoto G20, ktoré by, boli, ktoré by sa museli implementovať u jednotlivých členov na to, aby sme dospeli k situácii, kedy by sa dalo povedať, že ciele, ktoré sa dosahujú v kontexte tejto politiky, by skutočne boli hmatateľné. Pokiaľ ide o G20 ako také, tak tie ciele, ktoré si kladie, tak tieto by sa dali v podstate porovnávať s cieľmi, ktoré, boli, ktoré tu boli už v minulosti a nedajú sa aplikovať v situáciách, kedy potrebujeme razantnú odpoveď. Tieto nedostatky v kontexte úlohy G20 musíme si uvedomiť, že G20 si musí posilniť svoju pozíciu, pokiaľ ide o riešenia správy ekonomických záležitostí. V tomto, v tomto kontexte si treba uvedomiť, že G20 musí spolupracovať s takými organizáciami ako OECD a Medzinárodný menový fond. Treba preto podporovať všeobecný pokrok v globálnej správe ekonomických záležitostí a preto by Európa mala jednoducho eh, sa vyhnúť takej situácii, kedy by doslova zavalila program alebo témy, ktoré sa dostali na program G20 ktoré by neboli, ktoré by boli do istej miery odťažité. Predstavitelia štátov G20 musia zvýznamniť a zdôrazniť úlohu Medzinárodného menového fondu. Rozšírenie medzi, pôsobnosti Medzinárodného menového fondu musí súvisiť s rozšírením pola pôsobnosti a úloh, ktoré táto organizácia musí zvládať. Teraz sa budem venovať Medzinárodnému menovému fondu. Medzinárodná svetová kríza ukotvila hlavnú úlohu Medzinárodného menového fondu, pokiaľ ide o riešenie a koordináciu riešení v období kríz. Inštitúciálna úloha Medzinárodného menového fondu je veľmi dôležitá. Európsky, európska podpora tejto organizácie je takisto veľmi dôležitá na to, aby sme v tomto mm, kľúčovom období našli riešenia. Európske hospodárstvo a aj Európa si musí uvedomiť, že je veľmi dôležité e, podporovať Medzinárodný menový fond a kooperáciu na úrovni na globálnej úrovni, aby sme sa vyhli určitým rizikám, ktoré by mohli vzniknúť mimo tradičných krajín G7. Podpora legitimity takýchto existujúcich inštitúcií a podpory modu operandy takýchto inštitúcií, musí aj Európska únia zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu, pretože pre Európsku úniu je to dôležité, pokiaľ ide o dosiahnutie si určitého dopadu alebo určitej Ehm, dosiahnutie určitej úrovne, do akej miery môže ovplyvňovať situáciu na celosvetovej úrovni. Je v záujme Európskej únie, aby implementovalo dosiahnut, dos, odsiahnut, dosiahnuté a odporúčané transfery, ktoré tu boli spomínané, aby sa aj zredukovala do istej miery reprezentácia Európskej únie, pokiaľ ide vzornú radu MMF. Musíme dosiahnuť zlepšenie pozície eura na celosvetovej úrovni a musíme podporiť jednotnú reprezentáciu e- eurozóny, pokiaľ ide o a, dozornú radu MMF. Európska únia musí dosiahnuť situácii, kedy budeme mať jasne definované dve miesta e, v dozornej rade MMF záujmom Európy aj v tom, aby sme vytvorili výberové konanie, pokiaľ ide o tieto dve miesta, teda o konkrétnych ľudí, ktorí by zastupovali Európu v MMF. Nemalo by to byť viazané ku krajine pôvodu týchto osôb, ani e, pokiaľ ide o mm, pracovné skúsenosti, ktoré e, by boli podmienené štruktúrami Európskej únie. E, výber riaditeľa alebo predsedu Medzinárodného menového fondu takisto nemôže byť podmienený krajinou pôvodu. Pokiaľ ide o regionálnu rotáciu, ktorá je akceptovateľná, pokiaľ ide o výbor, výber na úrovni inštitúcií globálnej úrovne, sa nemôže uplatňovať v takých organizáciách ako Medzinárodný menový fond, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri riešení kritických situácií. Ďakujem vám za príležitosť, že som mohol predstúpiť pre vás e, v tomto výbore a rád odpoviem na otázky, ktoré sa spýtate. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kierkegaard. A Vypočuli sme si teraz troch rečníkov a teraz zhruba vieme, aká je situácia na úrovni MMF. Počuli sme o menovom systéme na globálnej úrovni a vypočuli sme si určité možné scenáre ohľadne toho, ako by sa to dalo reformovať. A tretí rečník venoval pozornosť priamo na G20 a úlohu Európskej únie v rámci týchto štruktúr a aj v rámci Medzinárodného menového fondu. Teraz si vypočujeme kľúčového rečníka, pána Žajeho, ktorý je generálnym riaditeľom francúzskej banky a ktorý tu zastupuje predsedníckú krajinu G20. Samozrejme, máte k dispozícii viac času, máte 10 minút a radi si vypočujeme vaše názor. Ďakujem pekne, pán predseda. G20 je medzinárodným fórom, a chcel by som využiť tú príležitosť, ktorú tu máme, kde eh, je Francúzsko momentálne predsedníckou krajinou a chcel by som preto aj hovoriť v mojom rodnom jazyku a samozrejme na ostatné otázky budem reagovať už v angličtine. Úvodom by som vám rád poďakoval za vaše pozvanie. Mám tak možnosť, aby som vás rýchle mohol informovať o francúzskom predsedníctve, ktoré je na polceste ceste pretože sme prakticky 4 až 5 mesiacov pred samitom v Cannes. Teda ešte pracujeme na jeho príprave. Aj toto predsedníctvo pokračuje v začatých prácach a možno niektorí zabudajú, že G20 sa nevytvorilo v roku 2008, hoci vtedy vzniklo, alebo má novú formu, ale vzniklo v 99. a myšlienka bola, aby sme mali lepšiu koordináciu medzi rozvinutými krajinami a rozvíjajúcimi sa alebo systemickými krajinami. Čo je nové z roku 2008, to je to, že G20 sa politicky zviditeľnila, pretože šéfovia vláda štátov sa stretli v rámci tohto fóra. Keď sa pozeráme na vývoja na jednotlivé samity, či už vo Washingtone eh, v novembri 2008 alebo londýnsky, ktorý bol samitom predovšetkým, eh, ktorý sa venoval otázkam regulácie. Pittsburghský summit bol zaujímavý v tom zmysle, že zadefinoval G20 ako jedno z prvých medzinárodných fór. Toronto tam sa prijali určité záväzky v oblasti makroekonomickej politiky a Saul za korejského predsedníctva bol akýmsi koncom cyklu. Ukončili sa určité body a začalo sa s novými aktivitami. Francúzske predsedníctvo začalo v novembri 2010 a mali sme v programe Predovšetkým štyri body. Prvý, v kontinuite toho, čo sa už urobilo predchádzajúcimi predsedníctvami, hlavne Korejcami, pokračovať v práci na dosiahnutie silného, udržateľného a vyrovnaného ekonomického rastu. A myslím, že sme trochu podcenili inovácie v rámci makroekonomiky a makroekonomickej medzinárodnej spolupráce. Je tam trochu technokratický aspekt, ale je to poprvýkrát, čo krajiny prišli s určitými záväzkami, a ktoré sú nie krátkodobé, ale aj strednodobé a mobilizujú nielen politické a hospodárske, ale aj štrukturálne politiky, takže je tam silná zložka záväzkov a to je tá inovatívna časť. A ďalšia novinka, že sme sa snažili trochu objasniť budúcnosť a v oblasti predpovedí zo strednodobého hľadiska, aby boli koherentnejšie samozrejme s pomocou MMF je tam viacej komplementárnosti, doplnkovej spolupráce v rámci G20 a MMF aj s ďalšími medzinárodnými inštitúciami. Do KAN uvidíme, teda prebehne ten mutual assessment proces. Je to proces vzájomného vyhodnotenia, ktorý dá príležitosť väčšine krajín, predovšetkým siedmým krajinám, ktoré boli zadefinované ako krajiny s veľkými nerovnováhami, tak aby predložili záväzky a aké opatrenia chcú prijať, aby sa zúčastnili tohto kolektívneho projektu, aby dosiahli ten udržateľný silný ekonomický rast. Druhý cieľ to je medzinárodný menový systém. To je veľmi široká téma, veľa zložiek, ktoré sa navzájom preplietajú a doplňajú, aj sú koherentné medzi sebou. Na základe korejského predsedníctva ich práce, vytvorenia toho, tej finančnej bezpečnostnej siete, ktorá má predvídať prepady alebo prerušenia, predovšetkým pre tie rozvíjajúce sa krajiny, aby eh, sa mohli financovať za dobrých podmienok a aby neboli problémy s likviditou. To samozrejme potrebuje veľa finančných nástrojov MMF, ale sú to aj iné druhy nástrojov. Počas krízy sa použili bilaterálne dohody, pomoc Európskej centrálnej banky a podobne. A to nás viedlo k tomu, ako globálnejšie pouvažovať na tom, na manažingu globálnej likvidity v tej optike, aby sme umožnili celosvetovej ekonomike, aby mala likviditu, hotovosť, ktorá je potrebná nielen v prípade krízy, ale aj v bežnom čase, ale aby sme predvídali určité externality, ktoré môžu Eh, určité krajiny dostať do takej situácie, že nedostanú alebo nebudú môcť účinne využívať svoje ekonomické nástroje. To je jedna z významných tém nášho politického programu. Aký typ dohody môžeme mať na medzinárodnej úrovni, aby sme sa dohodli o kolektívnom režime, ktorý umožní zaviesť reštriktívne opatrenia pre slobodu kapitálu. Je to téma, kde je veľa kontroverzných názorov, pretože niektoré krajiny majú viacej likvidity, iné krajiny ju viacej potrebujú a niektoré spillover alebo niektoré krajiny, ktoré chcú prijať určité opatrenia, ale z ich hľadiska tie problémy prichádzajú z od iných krajín a tak ďalej. Takže vôbec to nie je jednoduchá téma, je tam veľa kontroverzných názorov, ale dúfame, že prídeme s myšlienkami a možno aj s riešením ešte pred kan. Celý aspekt finančnej regulácie, aby som to povedal zjednodušene, hlavným cieľom nášho predsedníctva je vytvoriť kolektívne a zabrániť regulačné arbitráže, tak ako to bolo za korejského predsedníctva a ešte predtým, teda vytvorenie nových povinností v kapitále Bazilej 2.3 a pokračovať v práci tak, aby sme mali finančnú reguláciu, tak ako to spustila G20 a prvotné súroviny. Táto téma pre všetkých dôležitá, ale samozrejme aj tu sú kontroverzné názory, lebo máme importérov, exportérov, trh prvotných e, surovín sú veľmi mnohostranné, polifacetická, takže je to veľmi heterogénny trh a ani tam nie je zhoda na tom, akým spôsobom regulovať tieto trhy, hoci všetci sa zhodneme na to, že prílišné mm, výchylky v cenách e, nie sú dobré a treba ich znížiť. Záverom, či G20 prispela k globálnemu hospodárskemu riadeniu. Mne sa páči to vyjadrenie, tak ako to povedal Brgel, že G20 je taký globálny finančný výbor. Je to vynikajúce vyjadrenie, pretože to ukazuje, že je to doplnkový prvok v koordinačnom procese, e, kde už existujú určité inštitúcie, ktoré tiež už boli v svojom čase užitočné. Takže ako <clears throat> opakujem, že sa snažíme navzájom doplňať a nie nahrádzať. A upozorňujem tiež na veľmi aktívnu úlohu k MMF, pokiaľ ide o makroekonomickú koordináciu, pokiaľ ide o framework pokiaľ ide o vyrovnaný a udržateľný rast. A MMF zohráva kľúčovú úlohu, je akýmsi takým ukazovateľom alebo kompasom na to, akým spôsobom, aký majú makro, makro, makroekonomický dopad opatrenia, ktoré sa prijali rovnako OECD, ktorá zohráva významnú úlohu. Samozrejme, život nie je pokojná rieka, je tu veľa otázok, ale treba povedať, že G20 je výborným nástrojom aj v časoch vojny, ale otázka je, či je aj takým dobrým a účinným nástrojom a v časoch mieru. K tejto diskusii sa možno vrátime, vrátime neskôr a pokiaľ ide o legitímnosť G20, tak ako ste to tu nastolili, G20 predstavuje 85 celosvetového HDP a hoci formálne nie sme súčasťou, ale myslím, že aj tí ostatní predstavitelia sa pravidelne zúčastňujú našich stretnutia, našej práce alebo predstavitelia ASEANu a podobne. Pokiaľ ide o contability, pokiaľ ide o zodpovednosť vzhľadom na e, záväzky, ktoré sme prijali a to bude skutočný test makroekonomickej spolupráce, či tie záväzky, respektíve krajiny v tomto mierovom čase, či budú ochotné prísť so záväzkami, ktoré budú mobilizovať e, nástroje e, zvrchovanej hospodárskej politiky a do akej miery aké máme výsledky a či sú podrobné, dostatočne podrobné výsledky týchto prác. To je obrovská e, výzva v tom, ako pokračovať, či systém trojky s predsedníctvom mínus 1 a plus 1, či to dobre funguje, nie je to jednoduché, či je to účinnejšie, či by sme potrebovali stály sekretariat, ani k tomu nie je konsenzus, ani ja osobne nie som si istý, že by to dodalo viacej transparentnosti do organizácie medzinárodnej rozvojovej pomoci, ktorá je už sama o sebe v štruktúre veľmi zložitá Takže to je otázka, o ktorej sa tiež diskutuje a tu by som skončil a samozrejme som otvorený odpovedať na vaše otázky. Thank you very much, Mr. Jaye. Ďakujem pekne, pán Žaje. Vy ste spomenuli mnohé témy, pričom pevne verím, že pán Hökmark sa k tomu vyjadrí z hľadiska Európskeho parlamentu. A že sa k tomu vyjadria tieňoví spravodajcovia k tejto správe. Chcem sa ešte raz opravniť pánovi Hökmarkovi za to, že som nedal čas na to, aby vystúpil na úvod, ale teraz máme možnosť, sme si vypočuli rečníkov a máme celkový prehľad. A takto môžete k tomu pristupovať ako spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda Ľúci. Toto je skutočne veľmi široká globálna téma a myslím si, že to, čo je tu kľúčové v tejto súvislosti, a myslím si, spomenuli to všetci rečníci, je ten výraz rýchlo rozvíjajúce sa štáty, vynárajúce sa ekonomiky. Sú tam mnohé výzvy, ktoré je nutné riešiť. Aj jednoducho to, že sa nielen vynárajú, oni sa už vlastne vynorili, vynorili sú súčasťou reality globálnej ekonomiky, a myslím si, že to je niečo, čo je veľmi e, typické preto, ako sa my pozeráme na svet. To je odraz minulosti. A jednoducho, ak by sa iba vynárali, znamenalo by to, že zaostávajú, ale problém je vlastne, že my sme teraz dosiahli úplne novú globálnu štruktúru, tak by to bolo, keby sa iba tak povedať vynárali. Čo sa týka globálnej ekonomiky, vlastne v minulosti to bol vzťah medzi Západnou Európou a USA. Keby tieto štáty sa stále vynárali, boli by tam problémy, ktorými sa musia zaoberať finančné trhy a tak ďalej. Boli by tam úplne iné globálne problémy. A určite by sme mali menšiu vzájomnú závislosť, ako máme teraz. Takže tá skutočnosť, že tieto ekonomiky sa už vynorili, už sú rozvinuté, poukazujú na to, že takýmto spôsobom je nutné diskutovať o infraštruktúrach globálnych inštitúciách. Toto je veľmi dôležité z hľadiska vývoja. Svojho času to bola G7, potom G8, G10. To bola súčasť tej infraštruktúry, súčasť histórie. A vtedy svojho času, keď sa hovorilo o tzv. štátoch BRICS, keď neboli súčasťou ešte e, G20, tak situácia bola iná, ale medzičasom dôležitosť globálneho riadenia je čoraz väčšia. Sú tam určité výzvy. Keď to bol vzťah USA a západnej Európy, bolo to podstatne jednoduchšie. Boli tam podobné politické štruktúry, podobné ekonomiky. Tedy sa dalo ľahšie riešiť situáciu. Bolo možné ľahšie sa zhodnúť. Teraz to už neplatí. No a teraz sa dostávame k tomu, čo je vlastne zásadná otázka. Síce, Ide o to, koľko globálneho riadenia potrebujeme a koľko chceme. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa zamerali na túto otázku. Ak sa totižto sna- budeme snažiť dosiahnuť čo najviac globálneho riadenia, ako je možné, tak je tu riziko, že zlyháme. Lebo jednoducho potom by sme sa snažili až príliš. Podľa môjho názoru je dôležité sa zamerať veľmi presne na to, čo je zásadné pre udržateľný globálny rozvoj. By sme vedeli, čo je nutné riešiť z hľadiska globálnej ekonomiky, tie nadmerné nerovnováhy a tak ďalej. Bolo by zaujímavé si vypočuť názor našich rečníkov na to, ako sa môžeme dostať z do situácie. A podľa mňa tu ide o to, vlastne, že v čom spočíva ten problém. Niekedy, keď počúvam tie diskusie, je to ako keby snaha vytvoriť ideálnu globálnu infraštruktúru a nie tak riešiť ani tie zásadné problémy, ktoré máme. Dôležitá otázka mien, ako ich zbližovať. A sú tu ďalšie otázky, ako napríklad otázka čínskej meny. Či by nemala byť, či by nemala mať vyššiu hodnotu. Dôležitá je konvertibilita meny. Ak by to bola konvertibilná mena, podarilo by sa vyriešiť jeden z problémov pri tej nerovnováhe. Takže o tom je možné diskutovať. Čo sa týka Európskej únie, častokrát sa zabúda, keď hovoríme o tých rozličných štruktúrach, že najväčšie svetové ekonomiky nie sú ani USA, ani Čína, je to Európska únia. Ako profesor Sapir povedal, e, sme veľmi fragmentovaní novou ekonomikou, nevieme využívať tú výhodu, ktorú máme a preto najväčšia možnosť vplyvu, ktorá by sa bol dosiahnuť, to by bolo zaujímavé z hľadiska Európskej únie. Ja by som mal ešte ako sa pozerajú naši rečníci na problém, ktorý máme v rámci inštitúcií, ktoré tu máme. G20 je realitou, sú to existujúce ekonomiky, ale nikto mm, by nemohol povedať, že je to veľmi transparentná alebo demokratická inštitúcia. Tak povediať, tu spôsobujeme určité problémy. Bol to profesor Sapir, ktorý hovoril, že G20 nám dobre poslúžila počas krízy. Myslím si, že má pravdu. Je to zaujímavý paradox, alebo poslúžil nám to v rámci krízy, aby sme sa vyhli chybám, ako je napríklad protekcionizmus, ale nepomohlo nám to v rámci zabezpečenia nových štruktúr, štruktúr do budúcnosti. Áno, čo sa týka predchádzaniu chýb, áno, dosiahnuť nové štruktúry, no to už je problematické. A toto samozrejme súvisie s úlohou implementácie univerzality a reprezentatívnosti. Rád by som si vypočul názor našich rečníkov na to, ako je možné vytvoriť dobrú rovnováhu medzi existujúcou štruktúrou MMF a G20, týka sa to aj ďalších inštitúcií, lebo tak ako sa na to ja pozerám, je to súčasťou mojej správy. Prečo máme, tak povediac, na novo objaviť niečo? Prečo máme tu určité možnosti, inštitúcie, máme tu reprezentatívnosť a tak ďalej. Prečo to všetko nevyužiť na to, aby sme mali transparentnosť, aby sme mali spoločné štruktúry? Zatiaľ čo? G20 môže ešte aktuálne zohrávať dôležitú úlohu, ale dôležité je to si uvedomiť, ako implementovať tieto možnosti. Ak dovolíte, pán predseda, to je bolo všetko zatiaľ. Je to veľmi globálna téma. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hakmák. Ako vidíte, odzneli tu viaceré problematické E, body a myslím, že sa k tomu vyjadria rečníci, tak ako boli oslovení. Myslím, že sa k tomu vyjadria aj ostatní poslanci. A teraz by som dal každému z rečníkov dve minúty, aby sa venovali jednému alebo dvom z tých bodov, ktoré sú podľa nich také kľúčové, dôležité. Nemusíte zodpovedať všetko, ale predsa len sa dotknúť takých kľúčových vecí, ktoré sú pre vás dôležité. Začneme s pánom Žaje. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o to, že aké sú vlastne tie hlavné nevyváženosti na globálnej úrovni, tie sa v kríze trochu znížili, potom zasa v poslednom roku narástli. Posledné stretnutie G20, respektíve to stretnutie vo februári roku 2011 na úrovni ministrov. Myslím si, že sú tu určité indikátory, ktoré by sa mali v normálnej situácii využívať na to, aby sa vyhodnotili určité nevyváženosti a možnosti, ktoré by sme mohli monitorovať a tie indikátory, to bol verejný deficit a verejný dlh, e, súkromné úspory a súkromné dlhy a potom externé nevyváženosti. Potom takisto tu bola určitá zdráhavosť zo strany niektorých krajín, ako napríklad Čína, aby sa nevyužívali ten termín tých nevyvážeností a vlastne preto sme museli e, zobrať do úvahy tie externé nevyváženosti a zobrať do úvahy tie, s ktorými pracujeme teraz. Ešte stále sa tento príbeh však neskončil. Po tom, čo sme identifikovali v tomto krátkodobom hľadisku tieto elementy, ešte stále nemáme ten príbeh tých nezrovnalostí, nevyvážeností ukončený. Ak sa pozrieme na také krajiny ako napríklad India, tak vidím, že najväčší problém Indii je nedostatok infraštruktúry. A to bude ten zlomový moment, ktorý obmedzi rast, potenciál rastu tejto krajiny. V Číne zase všetci akceptujeme, že najväčším limitom, ktorý z tejto krajina sa musí vysporiadať, je, že tu bola vytvorená určitá bublina. A v eurozóne zase máme nedostatok rastu, potenciál rastu, ktorý súvisí s nedostatočnou produktivitou. To sa týka zase aj Japonska tam je nadmerný dlh, ťažký, ťažkosť udržateľnosti verejného dlhu, verejného zadlženia. Takže všetky tieto indikátory berieme do úvahy v rámci tohto rámca, na základe ktorého sa rozhodujeme. A to je vlastne aj dôvod, prečo v kontexte takéhoto nie krátkodobého výhľadu musíme prehlbiť tento proces a musíme brať do úvahy všetky tie eh, prvky, ktoré sú skutočne prospešné, pokiaľ ide o strednodobý a dlhodobý výhľad na to, aby sme urobili nejaké účinné opatrenia. A pokiaľ ide o otázku, aká je tá pridaná hodnota G20, eh, pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, samozrejme MMF nemohol dosiahnuť všetko to, čo urobilo G20 v tých obdobiach začiatku krízy. Možno najjednoduchší príklad by bol Washingtonský summit z roku 2008, kde je vidieť, akým spôsobom sme potrebovali určité fórum, ktoré by bolo operatívne, reaktívne a ktoré by bolo schopné e, dostať v určitom krátkom časom období, tie pár dní, dosiahnuť rozhodnutia, spolupráci s ostatnými organizáciami, nie MMF, ale ostatnými, ktoré dokážu dosiahnuť určité riešenia na úrovni globálneho hľadiska a vysporiadať sa s urgentnými situáciami, ktoré treba riešiť. Nech sa páči. Uh, Ja sa takisto pokúsim zodpovedať na tie otázky, ktoré sú veľmi dôležité, ale vidíme, že to je všetko navzájom poprepájané a ten globálnejší kontext toho, že čo môžeme vlastne získať z tej globálnej správy, môžeme sa na túto otázku pozrieť z pohľadu Medzinárodného menového systému, ktorý je teraz na programe francúzského predsedníctva. A to súvisí aj s tým, či sa snažíme znovu objaviť koleso keď už sú to určité výsledky na úrovni MMF, vidíme, že na úrovni MMF musíme dosiahnuť určitú atraktívnosť pre ministerskú úroveň a e, myslím si, že sa tým uberáme k tomu, aby MMF bola atraktívnejšie pre riešenia takýchto situácií. Že máme tu štyri základné problémy, ktoré vidíme v tom menovom systéme. Jeden z nich je nedostatok nejakého globálneho nástroja na vysporiadanie sa s tými nevyváženostiami. A keď už hovoríme o tejto situácii, tak tu máme aj proces na úrovni G20, potom tu máme správy, ktoré budú čoskoro publikované a potom aj ten kontrolný dozorný program. Potom tu takisto máme rámec, pokiaľ ide o vysporiadanie sa globálnych kapitálových tokov, o tom hovoril aj pán Žaj, ale myslím, že to mm, mm, usmerní aj ďalší politický rámec v budúcnosti a kríza takisto pokázala na skutočnosť, že nemáme žiadny konkrétny mechanizmus, pokiaľ ide o disponibilitu likvidity na globálnej úrovni a tu sme sa snažili identifikovať konkrétne nástroje, na to aby sme mali určité konkrétne nástroje, ktoré by sa dali uplatniť, takže aj v tejto oblasti sa uberáme smerom k riešeniu a posledný bod, ktorý súvisí s týmto medzinárodným systémom, ten je naviazaný na jednotlivé meny, či sa budeme uberať multipolárnym systémom, ako tento proces, tento prerod chceme realizovať. A tu musíme zabezpečiť všetko preto, aby tento proces prepol čo možno najjednoliatejšie. E, Čiže v tejto oblasti by som sa vrátil k tomu, čo povedal aj pán Žaj, MMF doplňa G20, ale treba povedať, že aj ostatní rečníci spomínali určitú vízu, pre ktorou čeli G20. Musí sa teraz presadiť a musí dokázať, že dokáže si obhájiť svoju pozíciu aj v pokrízovom období. Pán Sapir? Dobre. Dovolte, aby som nadviazal na to, čo povedali predchádzajúci rečníci. Ja som tu hovoril o G20 v krízovom období a po krízovom období. Buďme teraz úprimní. Nemôžeme očakávať, že G20 dosiahne takú istú efektívnosť v čase relatívne normálnom, ako, eh, ak to porovnáme s obdobím krízového obdobia. To je úplne nereálne. Čiže čo je to, čo je podľa mňa pozitívne, napriek tomu všetkému, vo vzťahu k G20. Do istej miery si človek žela, aby G20, alebo aspoň niečo podobné, hovorí sa tu o probléme s legitimitou G20, ja teraz nehovorím o tom, o tej G20, ale o tom koncepte, ktorý je za tým. V podstate nejde tu v žiadnom prípade o G8 alebo G7. Už pred krízou tento súbor G20, G7 alebo G8 boli zastaralé. Ja som skutočne bol, sám som sa hambil, keď som videl, že takéto stretnutia boli organizované Bolo to skutočne arogantné, že sme tu mali svet, v ktorom sa realizovali nereálne stretnutia na úrovni G20 a G7. A teraz sa už uberáme smerom, kde berieme tie rozvíjajúce sa krajiny, vynárajúce sa krajiny ako rovnakých partnerov. Konečne sme na úrovni, že tu máme dialog. Je to taký proces na úrovni dialógu. Čiže to očakávam od toho celého princípu. Neočakávam, že G20 ako taká by sa zmenila v nejaký iný systém. To si nemyslím, ale myslím si, že postupne práve na základe určitého dialógu je veľmi dôležité, aby tieto vynárajúce ekonomiky pochopili, že systém globálnej správy, ktorý bol spustený za, Európs- za Európu a za Spojené štáty americké, že tento systém je pre nich takisto zmysluplný. A oni to musia pochopiť. Oni to musia pochopiť sami za seba budú sa môcť na tom zúčastňovať, bude, musia sa vnímať ako plnohodnotní e, účastníci tohto a musíme sa dopracovať k určitému spoločnému globálnemu ekonomickému systému. Určite tu budú reformy, ale toto sú tie reformy, ktoré poukazujú na to, že tento systém vôbec nie je neférový nie je to o to, že by oni mali hrať podľa našich pravidel. Ak by to bolo tak, tak by sme mali veľké problémy. My potrebujeme systém taký, kde oni uvedia a uvedomia si, že participujú na systéme, ktorý môžu sami e, modifikovať podľa vlastných potrieb spolupráci s nami. A myslím, že to by bol vynikajúci úspech. Pán Kierkegaard. Ďakujem. Ja v stručnosti poviem o tom rozdieli, ktorý máme medzi obdobím v kríze a po krízovom období. Teda, myslím si, že treba poukázať na to, že G20 do istej miery vyriešilo tú krízu, ktorú sme tu mali. A tak, ako tu povedal aj pán spravodajca, na jednej strane máme proces vysporadovania sa s krízou, na druhej strane uplatňovanie opatrení, ktoré by mohli spustiť ďalšiu a toto je tá rozporúplná situácia, v ktorej sa nachádzame. A mali by sme stále myslieť a nezabúdať na to, že ako som už povedal v úvodných poznámkach, G20 zostáva, a to by som potvrdil, do istej miery neformálnou organizáciou, ktorá aspoň podľa mňa je organizáciou, ktorá má práve v tomto bode silu. Ale to znamená zároveň aj to, že to do istej miery obmedzuje určitý potenciál toho, čo môže dosiahnuť G20 v období bez krízia. A preto by som mm, si myslel, že tá úloha MMF je tá, aby do istej miery e, pretavila politickú legitímnosť a umožnila platnosť takejto politickej vôle do takého procesu, aby e, sme poukázali na určité nedostatky v tomto systéme, ktorý by sa mohol postupne zlepšiť. Myslím si, že je celkom jasné, že tu ide o problém, ktorý súvisí celkom bezprostredne aj s tými nevyváženosťami na celosvetovej úrovni. A dokonca by som zašiel až tak ďaleko, že by som povedal, že sa tu poukázalo na tento problém viacerých, zo strany viacerých medzinárodných inštitúcií, ale zároveň by som dodal, že aspoň do istej miery možno povedať, že ak sa pozrieme na existujúci štatút MMF, e, a ja som z tých, ktorý je presvedčený o tom, že mohli zaujať silnejší postoj, ale kľúčovým momentom zostáva, že tento zdroj hospodárskych nezrovnalostí sa nezmení, iba ak by domáca ochota alebo ochota jednotlivých štátov, ehm, menovite Číny, ehm, v, tejto, v tomto smere ehm, bola konkrétnejšie formulovaná. A MMF ani G20 ohľadne tohto nemôže nič urobiť, takže musíme sa snažiť dospieť k takým scenárom, aby sme sa vyhli ďalším krízam. Potrebujeme v každom prípade určitú dávku pokory, aby sme takéto situácie zvládali v budúcnosti lepšie. Ďakujem, hovorí pán predseda. A máme tu ešte dvoch ročníkov, ktorí by sa chceli spýtať. Líza Ferreira a ďalší. A potom Peter Bex, ktorý je e, riaditeľom organizácie reprezentované v tomto fóre, e, aby zaujal stanovisko k tým otázkam, ktoré tu odznejú. Ja by som začal tým, že sa poďakujem našim rečníkom za skutočne veľmi zaujímavé prezentácie. Chcel by som položiť dve zásadné otázky. Prvá sa týka tejto veci. Strácame čas a premeškáme ten moment, čo sa týka štruktúr Bretton Woods, ktoré sa vytvorili po kríze, boli vlastne prekonané, ako podľa môjho názoru uznali všetci rečníci. A preto, ak teda máme vytvoriť nejakú alternatívnu štruktúru, malo by sa to vlastne dosiahnuť po tejto kríze. Vieme, že MMF prejde a prechádza aj s tými zmenami, ale medzičasom, podľa môjho názoru, sme niekde iba na okraji tej globálnej politickej vôle, na okraji tej snahy vytvoriť niečo globálne silné. Formálne inštitúcie sú prekonané a nové inštitúcie, ktoré skutočne riešia dôležité veci, ako G20 a ďalej, sú iba neformálne. To znamená, že končím, ukončujeme túto krízu tým, že prepájame tieto dve štruktúry a takto chceme riešiť krízu, alebo sme prekonali vlastne, prepásli sme ten moment. To je moja otázka. No a čo sa týka G20, Čo sa týka predsedníctva G20, chcela by som vedieť, ako monitorujete to, čo sa dosiahlo Ide o to, že počas krízy, a súvisí to s mojou prvou otázkou, mnohé relevantné otázky boli na programe, ale potom sa to tak povediac nejako strácalo, čo sa týka politickej vôle a prejavov, také témy ako ratingové agentúry, riadenie krízy v medzinárodných bankách, prílišné rizika, riskantné aktivity na finančných trhoch, pákové produkty, Basel 2, Bazilej 2, Bazilej 3 a tak ďalej, daňové raje. To sa spomínalo na úvod, hovoril o aj prezident Sarkozy. Všetky tieto témy boli v určitej fáze centrom politickej vôle, ale potom sa to nejako zoslabilo, začalo to miznúť a nové témy sa dostali na diskusiu. To znamená, že aký monitor, monitoring garantujete, aby sa tým zabrali všetky inštitúcie, či teda správne riešite problémy. Sú tu viaceré témy, ktoré sa týkajú verejného vnímania toho, čo sa deje na G20. Je tam určité, určit, určitá snaha, potom to mizne, je to tak, sme pochopili, aké sú dôsledky a do akej miery prechádzame opätovne tým istým a nevieme, či tie problémy sú riešené. Ďakujem. Um, Keďže Eliza spomenula mnohé otázky, nemáme tak veľa času, dáme vám teraz možnosť odpovedať a potom pristúpime k ďalšiemu kolu. Takže Môžeme ísť v tom poradí ako predtým, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, iba stručne. Čo sa týka MMF a niektorých ďalších inštitú- inštitúcií, možno by nebolo dobré hovoriť o medzinárodnom monitorovacom systéme. Tam ide o tie režimy, ktoré tam sú. A musíme si uvedomiť, aké sú tam možnosti, aké sú tam režimy. Ide tam o určitý systém, ktorý sa týka výmenných kurzov. Tento systém, ktorý je prospešný. Takže máme tam rozličné systémy ako plávajúci systém a tak ďalej. Takže Momentálne tu ide o vytvorenie určitých stimulov, je tu o to, aby tieto štáty mohli dodržiavať pravidla plávajúceho systému. No a jednoducho musíme vytvoriť takéto stimuly. Pre nás tento systém slúži na to, aby štáty nebudovali príliš veľké rezervy, lebo ak oni by vedeli, že v čase krízy by mali dostatok rezerv, je dôležité konať správnym spôsobom a musia to byť aj správne stimuly. Je to veľmi komplexný systém, komplexný problém. Je tu veľká volatilita, výmenných kurzov. A dôležité je to správne nastaviť. Je tu určitá fáza, ktorá sa začala na, po samite v Washingtone v roku 2008, kde bolo dôležité rýchlo riešiť vzniknutú krízu a kde išlo o to, aby sa zadefinoval program na to, aby organizácie ako napríklad Medzinárodný fond vedeli, ako majú konať. To bolo veľmi dôležité. Dôležité je to, aby aj bazilejský výbor dobre fungoval, aby sa riešili dôležité otázky. Je nutné prijať správne rozhodnutia, ktoré sa týkajú výmenných kurzov, Tieto rozhodnutia sa prijali na konci roka 2010, teraz sa to bude implementovať ako aj v najbližších rokoch. Sú tu ale zároveň ešte isté problémy, ktoré sú nevyriešené. Je to teda na programe. Sú to veľké záväzky, ktoré musíme implementovať. Týka sa to viacej regionov sveta. A sú to rozhodnutia, ktoré sa prijali. Yes, Mr. Blavy. Pán Blavy, ja by som nadviazal na tú otázku, ktorá sa týkala tej zodpovednosti. Sú tu určité nástroje, ktoré sa vytvorili na to, aby členovia G20 a Medzinárodného fondu vedeli, ako majú postupovať. Sú tu určité správy, správa zodpovednosti. Tu sa zaoberáme tým, ako členovia G20 postupujú a ako oni vlastne naplnili a naplňujú tie záväzky, ktoré na seba prijali. Pevne veríme, že tu budú jasné tie politické výsledky, bude možné to porovnať so záväzkami a že tam budú ďalšie správy, kde bude sa posudzovať to, čo sa dosiahlo. Bude to správa o držateľnosti, kde bude hodnotenie toho, kde sa nachádzajú štáty a to bude dôležité z hľadiska tých globálnych nerovnovách. Čo sa týka tej vašej prvej otázky, či sme premeškali príležitosť, toto je skôr taká politická otázka a samozrejme chceme, aby sa konalo správne, aby sa neprepásla príležitosť. Takto sa koná napríklad v oblasti dohľadu a pevne verím, že ten čas sme nepremeškali. Ďakujem. Pán Sapír dva body. Jeden sa týka toho, či sme premeškali tú príležitosť. Ja si myslím, že keď sa nepozerám na globálnu situáciu, ale keď si pozrieme, aká je situácia v rámci Európskej únie, a teraz nehovorím o eurozóne, ale o Európskej únie, môžeme povedať tiež, že sme premeškali príležitosť. Takže predtým, ako sa presuniem na globálnu úroveň, kde je podstatne slabšia úroveň riadenia ako to, čo mám v Európe, je jasné, že ak si pozriete bankovú krízu, ktorú sme zažili vlastne ešte pred e, dlhovou krízou členských štátov, sú tu určité poučenia, ktoré sa týkajú finančných reforiem, vytváranie inštitúcií a preto ja by som bol posledný, ktorý by povedal, že sme nespravili žiaden krok vpred. Samozrejme vidíme, koľko je nutné ešte konať, aká bola hlboká tá kríza a ako vlastne tá, tá odpoveď na tú krízu nebola zabezpečená, ale myslím si, že to týka tej vašej otázky, áno, myslím si, že Dobre ste zvolili vašu otázku. Možno sa nekonal dostatočne. Je no, pravda, musíme si uvedomiť, že ani na úrovni Európskej únie nevieme, e, som sa nám zatiaľ nepodarilo správnym spôsobom reagovať. A teraz druhý bod. Myslím si, že musíme si pozrieť opätovne, ako vyzerá kríza v kontexte toho, ktoré sme diskutovali a konec koncov všetci rečníci to spomínali, ide o to, aké zmeny sa vykonali v globálnej ekonomike ešte pred krízou. Myslím si, že sú tu stále veľké výzvy. Ide tu o ekonomiky, ktoré sú v relatívnom úpadku, ako Európska únia a USA, v porovnaní so štátmi, ktoré sa opätovne vynárajú, nie vynárajú, ale opätovne vynárajú, India a Čína, ako sú aj ďalšie. A toto je skutočne veľká výzva, ktorá by tu bola aj bez krízy. A podľa môjho názoru kríza vlastne ešte prehlbila všetky problémy, ktoré sme tu mali. Kríza nespôsobila problémy, ale tie problémy tu už boli Ide tu o realokáciu síl, alebo z demografického hľadiska sa na to pozrieme. No ako to bolo pred 10-20 rokmi, keď sme hovorili o rozvoju, rozvoju štátoch, povedali sme, že oni sa nikdy nebudú rozvíjať, keďže majú takú demografickú situáciu. Jedna, jeden z problémov, ktoré mali, bola vtedy demografia. No ale keď vyriešili svoje ekonomické problémy, demografia je skôr pozitívny element, my sme starnúcou časťou sveta a niekedy, keď sa zobudím ráno a zle som sa vyspal, tak sa obávam, že my pôjdeme cestou Japonska, budeme bohatí, budeme starnúci, budeme mať veľké dly a veľké problémy. Tieto vynerajúce štáty, pozrite si, aké majú dlhy, porovnáte si to s USA, Japonska má Európou, po druhej svetovej vojne bola situácia samozrejme iná. Mali sme veľké dlhy, potom sa ich podarilo znížiť prostredníctvom hospodárskeho rastu. Teraz sa nám nepodarí mať veľký rast. Môžeme vykonať všetky reformy, musíme ich vykonať, ale nebudeme mať rýchly rast. Alebo vysoká inflácia, to je tiež ďalšia vec. Starnúce obyvateľstvo, čo to znamená? Áno, výborný sociálny systém, aj mám rád sociálny systém, ale musíme si to dovoliť. Toto je situácia, ktorá nie je jednoduchá. Nie je to jednoduché pre nás, nie je to jednoduché pre USA, oni majú svoje problémy, Japonsko má svoje problémy. A myslím si, že všetky priemyselné štáty majú svoje problémy a vynárajúce sa štáty sú zatiaľ v dobrej situácii a je to ako, sú to ako tektonické časti sveta, ktoré sa pohybujú rozličnými smermi. Um, <clears throat> very quickly on your two questions. I think we respect to lose... Veľmi stručne a rýchlo. Pokiaľ ide o tú stratu tempa, nesmieme zabúdať na hlavné ciele G20, a to je ten silný, vyrovnaný, udržateľný ekonomický rast Eh, ten pokrok nebol veľký, ale ako povedal predrečník, podarilo sa nám dosiahnuť veľa v oblasti finančnej stability v tomto orgáne. A to nielen tento víkend, pokiaľ ide o nové kapitálové požiadavky, ale je tu aj dohoda, alebo priblížime sa k dohode o určitých globálnych štandardoch A nemali by sme na to zabúdať, hoci v tých najdôležitejších a najzaujímavejších bodoch nejdeme tak rýchlo, ako by sme chceli. Pokiaľ ide o sledovanie úspechov, aj tu má význam rozlišovať medzi tým, čo by som zadefinoval ako kľúčové úlohy a ciele MMF, teda ekonomický rast a tak ďalej. A potom tie ďalšie veci, ako som už povedal úvodom, To je súčasťou MMF aj toho, čo robí G20. Napríklad kanadské predsedníctvo dalo na program malé a stredné podniky a ich výzvy alebo rámec G20. To sú všetko veci, na ktoré ako keby sme už boli zabudli, možno že ďalšie veci dá na program súčasné predsedníctvo, ako sú napríklad ceny komodít či prvotných surovín, ale otázka je, či si to pár rokov alebo mesiacov bude ešte niekto e, pamätať, takže je potrebné, aby sme to príliš nepreťažovali. Dobre. Už nevidím žiadnu. Ešte áno, nech sa páči, pani Štiller. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj rečníkom. Dnes, ten dnešný panel je naozaj veľmi zaujímavý. Rada by som sa spýtala, či ten súčasný finančný systém je bezpečnejší než pred krizou, alebo či je to stále rovnaká. Ako to vidíte s budúcnosťou eura? OK, just to go ahead. There's no need for everybody, but um, if there are, whoever is interested, yeah. Go ahead. No, neviem, kto má záujem odpovedať na túto otázku. Veľmi stručne. Pokiaľ ide o bezpečnosť globálneho finančného systému, patrím k tým, ktorí chvália pokrok v oblasti e, kapitálu a pokiaľ ide o ten orgán na dohľad a stabilizáciu, ale ja si myslím, že tu by sme mohli urobiť ešte oveľa viacej. Budeme implementovať vyššie kapitálové požiadavky na systémové finančné inštitúcie. Ja si určite nemyslím, že by to odstranilo otázku, či ju wish to fair Je to taká otázka ako to vidí ten Bazilej 2. Pokiaľ ide o to euro, ja som možno jeden z tých optimistickejších a nemyslím si, že by sa euru malo niečo stať, ale myslím si, že naďalej to bude mena 27 členských štátov, okrem, okrem ďalších, čo ale neznamená, že by sa nemala v celej eurozóne robiť e, jasná reštrukturalizácia, ale to je už iná téma. Ešte nejaké komentáre, skôr než pôjdeme k druhému kolu. Pán riaditeľ DJ Ekfin z Európskej komisie by rád vystúpil. Áno, ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu, pán predsedajúci. Ako som už povedala, je to teda veľmi zaujímavé. Financovanie MMF, reforma regulácie a všetky ďalšie otázky, ale nevenovali ste sa jednej, a to je zastúpenie EÚ. Ja samozrejme nemôžem odpovedať na všetky otázky, čo tu padli za ten krátky čas, tak sa sústredím len na reformu menového systému. Hlavný problém systému je, že nedochádza k um, nastale, dobrému nastaveniu princípov odstráhenia nerovnováhy. Potrebujeme dobrú koordináciu makroekonomických politik musia byť zdravé, aby sme posilnili aj pozíciu Eura i G20 na medzinárodnej scéne. A G20 musí prinášať výsledky na základe záväzkov, ktoré sa prijali v Souli, pokiaľ ide o výmenný kurz a jeho systém, aby tento výmenný kurz odrážal realitu a musíme dosiahnuť, aby sa robila makroekonomická celosvetová kontrola alebo dohľad, ako to už bolo povedané, či už zo strany G20 alebo MMF. aby sme obmedzili potom eventuálne rizika nákazy krízov alebo problémami Existujú určité usmernenia k manažinku kapitálových tokov a myslíme si, že tak príjimatelia ako vydavatelia by mali byť krytí a kontrola kapitálu by mala byť len takým posledným opatrením. Ako viete, EU liberalizovala pohyby kapitálu a myslím, že celosvetová ekonomika e, by z toho mala len viacej profitovať a bolo by, malo by to byť pre ňu prospešnejšie. Pokiaľ ide o opatrenia, aby sme dosiahli internacionalizáciu e, mien, predovšetkým tých rozvíjajúcich sa ekonomík a tam, myslím, môžeme uvažovať o tom, že za francúzského predsedníctva sa dosiahne pokrok, ak zadefinujeme postup na základe jasných kritérií aj v MMF, ak teda tieto kritéria budú jasné a transparentné. Štvrtý a posledný komentár. Mali by sme tiež posilniť naše bezpečnostné siete na celosvetovej úvorni. Ako viete, vytvorili sme určité nové regionálne mm, princípy alebo mechanizmy. A teraz treba zadefinovať spôsob, ako tieto bezpečnostné siete budú medzi sebou pôsobiť a aj z MMF. Spolupracujeme veľmi úzko s MMF v tejto fáze a to by samozrejme malo ísť aj v prospech ďalších regionálnych nástrojov, ktoré by mohli e, potom využiť neskôr európske skúsenosti z posledných rokov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Hökmark, chcete položiť ešte nejaké otázky? Je to skôr jedna úvaha a jedna otázka. Prečo G20 Prečo súčasné krajiny G20, prečo nie iní? Keďže máme rozvíjajúce ekonomiky, bok po boku tých, ktorí už sú rozvinutí. Prečo to musia byť tie dobre riadené ekonomiky? Prečo prečo tá G20 má e, riešiť alebo e, rozoberať ten rámec, ktorý by mal byť aplikovateľný na všetkých. Potom je tam problém legitimnosti, keď diskutujeme na tom, čo sa bude robiť na celosvetovej úrovni, hovorí sa neustále o nerovnováhe hovorí sa o tom v súvislosti s novými v G20. -ke. Pán profesor, vy ste povedali, že G7 a G8 to bolo zlé riešenie, ale keď hovoríme o nerovnováhe, tak hovoríme predovšetkým o tých, ktorí majú prebytky. Ale mali by sme hovoriť teda aj o nerovnováhe, nielen o týchto bodoch. Treba hovoriť o tých, ktorí pracajú veľmi dobre, ale aj o tých, ktorí pracujú veľmi zle. Treba hovoriť o prebytkoch, ale aj o deficitoch. Aj o tých, ktorí spotrebúvajú príliš veľa, míňajú príliš veľa a ktorí sú pôvodcami týchto problémov. Hovoriť o nerovnováhe a hovoriť o tom, keď o tom hovoríme len v rámci G20. Pretože v G20 sú aj tí, ktorí majú veľké deficity, ale ktorí majú aj veľké prebytky. A preto dosiahnuť tú nerovnováhu e, nie je naozaj vôbec ľahké. Ja nechcem podceňovať význam G20, pretože vychádzam z toho, že je to dôležitý organizmus, ale keď chceme celosvetový regulačný rámec, ktorý by mal byť silnejší, prečo 5 plus alebo prečo, akým spôsobom dosiahnu tú lepšiu reprezentatívnosť, aby sme sa venovali deficitom, ktoré sú zodpovedné z dlhodobého hľadiska e, za túto nerovnováhu. A ešte ďalšia dodatočná otázka k otázke pána Hokmarka, tiež v súvislosti s G20. G20 je neformálna organizácia, ktorá existuje v rámci dialógu, ktorý má samozrejme vlastnú hodnotu, ale existuje tu akýsi nedostatok kontinuity, diskutuje sa o určitých témach, potom sa zrazu zanechajú a nepokračuje sa v nich. hoci niekedy, povedzme, niektoré body alebo témy sa postupujú na iné delegácie alebo iné inštitúcie. E, na website nájdete len tlačové komunike, nič iné, ale my by sme tam radi našli aj iné podstatnejšie informácie. teda MMF je veľmi stálou pevnou inštitúciou od poslednej reformy, ktoré boli potrebné, ale MMF nepriťahuje tak záujem mass médií ako G20, možno Európska centrálna banka, to je tiež taká nudná téma. A OSN sú dobre zorganizované, ktoré sa zaujímajú o všetky témy, ale nepríjmajú rozhodnutia. Takže otázka je, že či chceme, aby e, to malo rovnaký štatút OSN. V každom prípade by sme túto inštitúciu mali posilniť e, to európsko hospodárske riadenie prostredníctvom jednotlivých fáz a pre G20 e, by sme mali nastojiť na tom, aby tam bola silnejšia časť hospodárskeho riadenia potom sledovať tú otázku koordinácie makroekonomických aspektov, výmenného kurzu a tak ďalej. Ale keď to je neformálny dialog, tak neviem, či je to ten najvhodnejší formát, aby sme dosiahli skutočné výsledky a či by sme už odteraz nemali rozšíriť mandát MMF aby sa robila aj tá makroekonomická koordinácia, aby sa odstranili tie nerovnováhy, ktoré existujú. Kto by chcel začať? Ešte pán Goebbels, nech sa páči. Pán predsedajúci, podnietili ma vaše slova, aj slova priateľa Gunara Hokmarka, aby som sa eh, podelil s vami o moje ikonoklastické slova medzi nami džentlenami, ale je tu aj jedna e, žena, no ale o čo vlastne ide, či o akú skupinu ide, či je to skupinu džentlmenov, alebo či sú to krajiny, ktoré sa e, teraz deklarujú, že sú lídrami sveta a nevraciame sa takto do nejakého 19. storočia a napríklad, keď v berlínskej konferencii, keď si, e, sa rozhodli, že si budú rozdielovať kolónie, G20 nemá žiadnu legitimnosť, nie je tam žiadna demokratická kontrola. Áno, sú to šéfovia vlád a štátov veľkých mocností, ale odkedy pracujú a fungujú, tak robia veľké vyhlásenia, ale málo kedy nasledujú konkrétne činy. A to všetko robia mimo medzinárodného práva, mimo systému OSN a mňa to znepokojuje a otázka je, ako by z G20 mohla prísť skutočná správa alebo skutočné riadenie hospodárstva, celosvetové hospodárske riadenie, bez toho, že je tam tá demokratická legitimácia alebo legitimizácia. Takže nech sa páči, téma je G20, vypočujeme si teraz reakcie. Nech sa páči, začne pán Žaje. Odpoviem po francúzsky. Mám pocit, že tri otázky sa tak trochu točia okolo jednej ústrednej témy a to je legitímnosť, účinnosť, prečo G20. Legitímnosť 85%, teraz 90% a tak ďalej HDP nie je to úplne nelegitímne vzhľadom na to, čo to predstavuje hm, v rámci celého HDP sveta, po tom, čo hovoril kolega Sapirano, či G7 a G8, a aké mali výsledky. No tak áno, to, čo, to, čo robili, nebolo to legitimné, ale bolo potrebné asociovať tú myšlienku zakladateľov e, eh, G8, aby začlenili hlavné systémové krajiny, ale tie systémové krajiny z toho 89. roku to nie sú tie isté, ktoré dnes ani nie tie isté, ktoré to budú zajtra. Takže otázka zloženia G20 e, nie je fixná. Je tam aj problém e, zastúpenia afrického kontinentu, pretože len Južná Afrika je formálne za stolom G20, hoci pozývame napríklad predstaviteľov Africkej únie. O, oni absolútne zastupujú celú Afriku, ale nie sú formálnou súčasťou G20, takže je to klub džentlmenov, ale každý z týchto džentlmenov má odlišnú uniformu aj odlišné zvyky. No a tak preto je trošku rozdielny ten klub od britského klubu. A aká je pridaná hodnota G20 v porovnaní s MMF alebo inými medzinárodnými inštitúciami, ktoré sú možno oficiálne legitimnejšia, legitimnejšie? To je znovu tá otázka, je to tá organizácia, ktorá zohrala svoju úlohu počas čias vojny a je potrebná aj v týchto mierových časoch? Ja si myslím, že túto otázku si treba nastoliť. A tá otázka definície toho globálneho ekonomického výboru, keď Bazilejský výbor, stabilizačné fórum a ďalšie organizácie pre komodity a prvotné suroviny, tak bolo potrebné veľmi rýchlo dať podnet a stanoviť cestovnú mapu. G20 to, G20 to veľmi rýchlo urobila. Otázka je, mohli by sme teraz samozrejme diskutovať, či to urobila dobre alebo zle, ale v každom prípade uh, mali by sme ostať otvorení, uvidíme, ako iné inštitúcie budú fungovať, ale ide tu o nejaký monopol. K tomu sekretariaťu, to je tiež veľmi zaujímavé a kontinuita. Skúsenosť s G20 tam nie je problém kontinuity v technickom zmysle slova, pretože jednotlivé témy a zložky sa sledujú, preberá sa napríklad téma e, medzinárodnej spolupráce od korejského predsedníctva ďalej a tak ďalej. Ten maličký problém je problém toho striedajúceho sa predsedníctva a s určitým rizikom že to, ktoré predsedníctvo bude dávať eh, priority istým či oným bodom z, zo špecifických dôvodov. A to môže tým predsedníctvam dodať určitý kolorít, eh, že sa možno istým spôsobom vymknú od niečoho, čo by sa mohlo chápať ako kontinuita z, predchádza, z predchádzajúceho obdobia. A k tomu sekretariatu keď sa pozrieme, ako to v skutočnosti funguje, tak vidíme, že G20 sa technokratizuje istým spôsobom. Sú tam stretnutia deputí, šéfov vlád, potom na úrovni ministrov, guvernérov, potom aj stretnutia napríklad v poľnohospodárskej oblasti, zahraničnej oblasti a tak ďalej. Sú technické skupiny a na čele týchto technických skupín nebýva vždy to celé predsedníctvo, ale môže to byť delegované inej krajine a samozrejme tá krajina tiež môže použiť svoju administratívu, takže niekedy to vyzerá veľmi komplexne, zložito a v tom prípade niekedy rôzne druhy administratívy spolupracuje v rámci trojky alebo v technických otázkach, ale je to zaujímavé treba dodať do tohto celého ešte ten, ten ďalší stupienok, ten sekretariat, aby sme dodali tú medzinárodnú, medzinárodnú byrokraciu, no neviem, to je na zváženie fine. We have about five minutes. Ešte máme zhruba 5 minút. Môžeme ich využiť. Nech sa páči. Posledné odpovede. Ja budem veľmi stručný, pretože tie veci, ktorým som sa už venoval v prezentácii, sa nebudem venovať, ale pokiaľ ide o zastúpenosť alebo reprezentatívnosť G20, ide tu skôr o takú politickú diskusie, diskusiu, čo sa môžeme, ako sa môžeme poučiť z MMF, z dozornej rady MMF a z ostatných skutočností univerzálneho členstva. Hovorili sme tu o tých kvótach. Takže skutočne sú tu záležitosti, o ktorých sa oplatí hovoriť, ale predsa len je, sa to týka skôr tej politickej oblasti a my tu hovoríme o rozhodnutiach, ktoré by bolo treba spraviť. Takže toľko k diskusii. A ja budem veľmi stručný. Dovolte mi, aby som podporil to, čo tu odznelo. Ako som už uvedal pred tým, ja vnímam G20 relatívne pozitívne, ale to, že prechádza teraz do toho súčasného systému, respektíve možnosť prejsť k určitému systému okrskou, tak to by pravdepodobne už nebolo správne. A pokiaľ ide o G20, nemali by sme podceňovať uh, skúsenosti z minulosti. To, čo sa udialo v roku 2008, išlo tu o eh, realizáciu skutočnosti, že sme si uvedomili, že G7 a G8 nefungovala, že bolo prežité a potrebovali sme G20. Už o tom sú viaceré akademické štúdie, Takže to je skutočne číslo, ktoré v podstate nie je nejako opodstatnené, ale je tu určitá opodstatnenosť predsa len, ak sa pozrieme na minulosť, prečo napríklad máme ešte stále 5 členských členov Bezpečnostnej rady? No pretože to boli tie štáty, ktoré v danom momente v minulosti boli pri zakladaní napríklad OSN a boli vtedy vybrané. Dovolte mi teda, aby som povedal, pokiaľ ide o neformálnosť G20, aby som uviedol, ako som už v úvodných poznámkach uviedol, súhlasím s, takýmto, s takouto skutočnosťou a myslím si, že to je dôvod, prečo by sme si mali domnievať, že hlavným cieľom G20 je delegovať existujúcim inštitúciám ako MMF určitú, určité právomoci a a pokiaľ ide o legitímnosť takéhoto širšieho zoskupenia G20, Musíme si povedať, že legitimita ako taká je častokrát prepojená aj s určitou oprávnenosťou a ak máte globálnu správu, ktorej eh, ak by ste mali globálnu správu, ktorá by bola dominovaná OSN, tak by to pravdepodobne ani nefungovalo nesmieme podceňovať skutočnosť, že ak je veľa ľudí za stolom, ktorí sa chcú na niečom dohodnúť, tak sa pravdepodobne asi nedohodnú. No, vy teda tu hovoríte o situácii, že by ste podporili radšej jedného diktátora, ale to je iba žart. Takže týmto sa dostávame skutočne na koniec tejto zaujímavej diskusie a už nikto sa nechce prihlásiť, ako vidím. Skutočne by bolo dobré, ktokoľvek už teda bude predkladať návrhy, Ehm, aby sme zohľadnili aj kompromisné návrhy. Chcem sa poďakovať všetkým pozvaným hostom za to, že participovali na tejto plodnej diskusii a chcem vám pripomenúť, že budeme mať hlasovanie 19. septembra a plenárke to budeme mať v prvej časti októbra. Nech sa páči, pani predsednička. Okay. Um, we now move on to... Dobre, takže môžeme teraz prejsť k bodu číslo 6. Je tu o konkurzné konanie v rámci práva obchodných spoločností. A v tomto kontexte treba povedať, že našom výbore skutočne môžeme hovoriť o finančných službách. Spadá to do pola posob- našej pôsobnosti, ale by sme sa oddialili od tejto témy, tak už by sme sa dostali trochu do problémov. Takže ja by som nechcela sa do takejto situácie dostať, aby sa potom k tomu nevyjadroval výbor pre záležitosti. Ja som dala k dispozícii pozmeňujúce návrhy a toto popoludne ešte už dodatočne neviem, či ste ich teda už dostali či ste si tam všimli, že sú tam určité názory predložené za zelených. Myslím, že najjednoduchšie by bolo, aby som teda prešla, e, prečítala to, čo vlastne ja si predstavujem pod tým, čo vám teraz ospám, pretože väčšina tých pozmeňujúcich návrhov pravdepodobne budú prospešné. Prvý pozmeňujúci návrh, ktorý by som navrhla, je, aby sme Týka sa odseku 1, kde ja som povedala, že sa berie do úvahy, že takéto cezhraničné, cezhraničné plány by mali byť dosažiteľné, uplatniteľné a mali by byť založené na systematické spolupráci, aj keď tu nepôjde o finančné situácie, mal by to byť dôležitý krok na to, aby sa dosiahla, dosiahol tento rámec eh, konkurzných konaní to je veľmi dôležitý pozmeňujúci návrh za skupinu SND. Je možné, že výbor pre právne záležitosti neuzná druhú polovicu tohto návrhu. Možno by sme ich mohli do istej miery dotlačiť, aby aspoň prvú časť uznali. A takisto navrhujem druhý kompromisný návrh, kde sa hovorí, že cezhraničné konkurzné procesy v rámci práva firie by sa mal Mm, brať do úvahy v rámci všeobecného právneho rámca a mala by sa potom uplatniť, uplatniť aj uznesenie týkajúce sa e, konkurzného procesu. Hovorí sa tu o konkurznom režime, ktorý je iba súčasťou tohto režimu a musí to jednoducho byť dané do kontextu v rámci toho, čo berieme v kontexte tohto rámca do úvahy my. A potom v odseku 2 sú to ustanovenia, ktoré by mali umožniť špeciálne ustanovenia na to, aby sa finančné služby, ako napríklad platobné systémy a ostatné nástroje, ktoré sú definované v týchto podrobných plánoch ukončenia činnosti a likvidácie a Navrhla som tu, že by sme tu mohli pridať určité znenie, ktoré priš- predložili zelení a v tomto kontexte by členské štáty potom mohli zabezpečiť, aby ich konkurzné právne predpisy týkajúce sa konkurs, správy konkurznej podstaty, aby odlišovali určité konkrétne prípady. Pani predsednička. Mm. E, tlmočníci upozornili, že nemajú k dispozícii texty, ktoré ste práve prečítali. No nie je to až také vážne, pretože môže, môžu z toho urobiť rezume. No ale e, sme tu z očí v oči všetci, len ja a vy a možno tretí kolega, možno by ste mohli urobiť len zhrnutie, lebo ja s vami vlastne súhlasím, to nie je problém, takže len také stručné zhrnutie nemusíte čítať. Dobre, takže v tomto zmysle môžem povedať, že môžeme byť veľmi stručný, neprejdem teda cesta. Čiže čo som urobila? Dala som dokopy tie veci, ktoré sa dali dať dokopy a najväčšie rozdiely, ktoré tu boli, ktoré ste predložili napríklad vy, vy ste to trochu zasa na, na, nastavili na banky a ja som to vnímala zasa v kontexte finančných inštitúcií. Neviem, či to bol váš pozmeňujúci návrh, ale myslím si, že áno, týka sa to budú číslo 7. A potom ešte ďalšia hlavná E, hlavne da, ďalší rozdiel, ktorý je v ďalšej časti toho textu, ktorý som rozposlala, tam bolo znenie zo strany zelených, kde Sven e, sa tomu už venoval v minulosti a nadviazal na to, že by sa tam zakomporovali toho mixu aj konglomeráty. A nakoľko konglomeráty spadajú do pola pôsobnosti tohto výboru, tak si myslím, že to bolo dobré, aby sme to tam zapracovali. A Dobre je to spomenúť teda v kontexte toho oddelenia. Myslím, že to je dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o konglomeráty. A predovšetkým pokiaľ ide o harmonizovaný proces, proces finančnej výpomoci. Možno by sa to dalo eh, vnímať aj v kontexte obrátených záťažových testov, tak ako to bolo urobené aj v kontexte bankových inštitúcií. A nakoľko to predložili Zelený a ALDE, tak myslím si, že by sa to, keď si to pozriete, dalo zapracovať do toho znenia, že to budete vedieť podporiť, ale uh, myslím, že nikto neurobil, nepredložil nič také, čo by sa nedalo zosúľadiť s tým, o čo som sa usilovala ja. Možno, že to je vlastne všetko, čo by som k tomu povedala, pretože Šampo, chcete sa k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Keďže je tu taký nadšený dav, ktorý s obrovským záujmom sleduje túto správu, tak ja len zopakujem, že podporujem vaše návrhy a že nemám žiadne poznámky k tomuto textu a ďakujem za vašu prácu. Thank you. Side. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik, eh, ik wil het ook heel kort houden. Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne. Je nás tu naozaj veľmi málo. Možno nasledujú cez internet, cez web streaming. Hoci eh, v sále nás je málo. Áno, správne to, čo hovoríte, uznávam, vaše názory, aj prístup. vypracovali ste niekoľko kompromisov aj tie v podstate podporujem. Je pravda, že toto všetko by sa malo obmedziť možno nielen na bankové inštitúcie ako tak, ale že by sa to mohlo možno trošku rozšíriť Treba myslieť aj na finančné inštitúcie, pretože to je dôležitý sektor, ktorý vyžaduje opatrenia v celom EÚ a treba harmonizovať e, tie pravidlá pre konkurzné konanie. Pokiaľ ide o tie cezhraničné podrobné plány ukončenia činnosti, aj v tomto bode vás podporujeme. Ďakujem. Ďakujem teda. Pochopili ste esenciu toho, čo som chcela podporiť. Ide tu o kontext týchto nástrojov. Ja som to chcela dosiahnuť aj v tejto oblasti a ide o to, aby sme tieto nástroje rozšírili, aby mali určitú cezhraničnú pôsobnosť, kde sa to už len dá a ak sa pozrite na detailné aspekty tých kompromisných riešení, ktoré som vám rozdala, tak tam máte ešte pár údajov alebo možno nejaké iné vstupy. Takže som otvorená vašim pripomienkach 12. júla budeme hlasovať, takže ešte predsa len máme čas na to, aby sme to doladili. Bude sa hlasovať 19. septembra, takže tým vlastne môžeme prejsť k bodu rôzne a tam nie je nič na programe, takže končíme. Ďakujem. We meet again in Strasbourg on the 4th of July.